So, good morning everybody. Dobré ráno. Trošku výnimočne zasadá náš podvýbor celý deň, aj keď je štvrtok. Neočakávam, že tu bude veľa účastníkov, ale máme tu dôležité body na programe a chcela by som navrhnúť, aby oznámenia predsed- predsedajúcej boli potom neskôr, keď bude pri, podľa možnosti viac členov prítomných. A teraz by som pristúpila k zaujímavému vypočutiu, ktoré sa týka situácie e, v Barme. Teraz by som vás chcela poprosiť o schválenie programu. Dobre, schválili sme. Takže chcela by som iba pripomenúť, budeme diskutovať o správe pani Andrikiene, to výročná správa o ľudských právach. Potom budeme mať zaujímavú prezentáciu, ktorá sa týka iniciatíve iniciatívy REKOM, ktorá sa týka bývalej Jugoslávie. A potom po obede budeme mať vypočutie o, o situácii v Argentíne. Potom budeme mať ešte aj krátke oznámenia. Budeme tu mať viacerých návštevníkov, ktorí sa budú zaoberať veľmi akutnými e, otázkami v oblasti ľudských práv. Pristúpme teraz bodu číslo 4, to je vypočutie o situácii pri ľudských právach v Barme Mianmarsku e, v súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 7. novembra 2010. My sme sa pravidelne zaoberali situáciou v Barme a teraz by som chcela spomenúť, že ja som sa obrátil na vysokú predstaviteľku pani Ashton a ja som ju oslovila v súvislosti s, zasadaním e, Rady OSN a potom v súvislosti s uznesením OSN, ktoré vyzývalo Európsku úniu, aby podporilo uznesenie OSN, čo má teda vytvoriť medzinárodný vyšetrovací výbor, ktorý by sa zaoberal vážnym porušovaním ľudských práv v Barme, Mianmarsku, ale aj v Severnej Kóreji. Takže tento proces teraz prebieha. Som veľmi rada, že môžem prizvať eh, veľmi zácnych hostí, ich tu môžem privítať. Chcela by som ich poprosiť, aby potom vystúpili každý na 10 minút a potom vystúpi Európska komisia. Takže títo naši hostia sú pán Ben Rogers, ktorý zastupuje eh, organizáciu Christian Solidarity Worldwide. To je organizácia, ktorá intenzívne pracovala v eh, na téma, ktoré sa týkajú Barmy a Severnej Kórei. Prednedávnom bola vydaná kniha o lídrovi miestneho režimu. Ste teda, pán Rodžes, napísali o tomto knihu, ktorá, ktoré, ktorá sa volá Demaskovanie tyrana. Druhý host je pani Zoja Fan. ona je medzinárodnou koordinátorkou kampane v Barme. Zároveň sa aktivizuje v oblasti ochrany ľudských práv v Barme. A naši členovia ju poznajú už z stretnutí minulosti. Tretí zácný host je pani Debbie Stottert. Ona koordinuje alternatívnu sieť ASEANu v Barme. Ona vedie ďalšie organizácie a tiež je známa našim členom. Dovolte, aby som pripomenula, že v budúci týždeň v Bruseli sa uskutoční summit ASEAN 4. a 5. októbra, ak sa nemýlim, Chcela by som vyzvať politické skupiny, aby požadovali od rady a komisie prehlásenie, ktoré by mohli prezentované na, na mini plenárke po, zasadaní, po samite ASEANu. Podľa mňa by to bolo dobré načasovanie, aby sme si vypočuli, akým spôsobom pôsobila Európska únia, aké závery vyvodila Európska únia z toho samitu. Pevne verím, že politické skupiny toto podporia a že budeme mať možnosť diskutovať o veľmi vážnej situácii v oblasti ľudských práv v štátoch, ako je Barma, Mianmarsko. A potom pán Andreas List z DG Relax za Európsku komisiu. A on potom sa vyjadri v mene Európskej komisie. Som veľmi rada, že pán Rogers tu je a dávam mu slovo. Is this... You can hear me now? <laughs> Thank you. Ak ma počujete, tak vám chcem naozaj poďakovať za zorganizovanie tohto vypočutia v tomto pre barmu kritickom období a prehovoriť k vám. Politická a, a ľudskoprávna situácia v, na bar, v Barme za posledné roky bola veľmi zložitá, ale za posledné tri roky Potláčanie mierových protestov buddhistických mníchov v roku 2007 napríklad ešte zhoršila situáciu. Tento rok som išiel na thajsko-barmskú hranicu a mal som množstvo možností stretnúť sa s utečencami, ktorí utiekli z krajiny previedli ma za tmy v noci rýžovými polami e, do dočasného táboru. Musel som ísť takto tajne, pretože je za denného svetla ťažké dostať sa do takýchto táborov. Tam som e, stretol muža, ktorý, ktorého príbeh je symbolický pre dnešný príbeh Barmy. Má 35 rokov ako ja. Obe nohy mu odtrhlo ehm, pri nášlape na mínu a v tme svojej bambusovej E, chatrče by povedal nasledovné slova. Musel som utiec pomnohokrát v armskej armáde. E, viackrát e, som utekal, utekal, až doteraz. Taký je môj život. Barme, barmu vedú, vedie jeden z najhorších svetových diktátorov, generál Tan Shwe. Nedávny výtlačok časopisu Foreign Policy ho zaradil e, na tretie miesto ako najhoršieho diktátora na svete po Kim Jong-ilovi a Robertovi Mugabem. Je tyranom, ktorý e, neustále dokazuje, že nemá zľutovania e, pre, pre svojich ľudí a sleduje len svoj program, aby si udržal sílu a zabezpečil svoju rodinu a rodinkársky svojich blízkych. Po vojenskom prevrate 1962 Burmu, Barmu riadia viaceré, riadili viaceré vojenské režimy. Nemali by sme sa dopustiť chyby, e, vychádzať z toho, že tento človek nie je inteligentný. Naopak, okázalo sa, že je veľmi inteligentný pri manipuláciách k moci i počas e, udržiavania si týchto moci. Používa všet, na všetko psychologickú taktiku, a to používa s veľmi dobrým efektom oproti svojim rivalom a i oponentom v krajine a medzinárodnému spoločenstvu. Počas jeho vlády e, každý výskum zaradil Barmu medzi jedny, jednu z najchudobnejších, najskorumpovanejších a najrepresívnejších krajín na svete. Okrem e, netolerantnosti e, jeho motivuje až obrovský, aj obrovský barmský nacionalizmus, netolerantnosť k iným etnikám. A to sa najhoršie ukazuje počas vojenských eh, akcií na východe Barmy, eh, hlavne proti eh, karenským etnikám. Systematické potláčanie, nútená práca, bytie, týranie detí, starší sú strielaní Stretol som sa so ženou, ktorej manžel e, bol sťatý a jeho, e, oči jeho e, syna boli vykľaté, uši odrezané. V roku 96 viac ako 3500 dedín bolo zničených na východe Barmy. Podobná, podobný rozsah ako v Darfúre. Viac ako pol milióna ľudí je vnútorne presídlených buď e, v zmys- e, podľa e, relokačných tlakov vlády alebo utiekli do džungle. Často sú na vstupe do dedín nášlapné míny, aby odstrašili ľudí od návratu. Toto sa deje na východe Barmy za jeho vlády. Väčšina medzinárodných ľudskoprávnych organizácií hovorí o zločinoch proti ľudskosti spravodajca OSN pre ľudské práva v Barma hovorí rovnakými slovami. Režim Tanšvého e, porušuje e, ľudské práva aj na západe a severe Barmy. Minulý rok som stretol mladú e, ženu kačinskej etnicity, ktorú sa snažili zabiť, násilne, ale prežila. Dvaja svetkovia mi hovorili, že v oblasti Čin veľmi týrajú väzňov vo väzniciach. Nútená práca, znásilňovanie. Tento režim potláča budistov, ktorí e, v roku 2007 sa pokusili proti nemu postaviť. On tiež e, urobil aj obrovský precedens proti, proti nebudhistickým e, náboženstvám, menšinám, predovšetkým kresťanom a moslimom v štáte Čin e, kresťania boli nútení e, trhnúť kríže, ktoré postavili na vrchu kopcov, čo bol symbol ich viery. People, e, ľudia Rohingya sú najviac prenasledovaní. Myslím si, že včera, ak sa nemýlim, americký kongres prijal prvé uznesenie k situácii ľudí Rohingya. Ich občianstvo, hoci tu žijú po generácie, je popierané a sú tu obrovské reštrikcie týkajúce sa ich vzdelávania, pohybu, nútenej práce a diskriminácie. V Bangladeži som sa stretol s ľuďmi, ktorí to potvrdili. Jeden bol utečencom eh, Rohingya a povedal mi, že sú ľuďmi na pokraji eh, vyhynutia zo pár slov ešte k tamšvému. Myslím si, že je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo pochopilo, o čo tu ide. Jeho pohľad sa najlepšie prejavuje na jeho postojoch k vodcom e, k demokratického odporu, napríklad Aung San Suu Kyi, ktorá bola za posledných 20 rokov, 15 rokov väznená. Za málo okolností, kedy e, ko, s ňou komunikovali, jeho prístup bol ten že ona nie je v pozícii, aby mohla jeho kritizovať. Jedno z týchto nemnohých stretnutí e, ukázalo, že e, on s ňou komunikoval len o počasí na takomto stretnutí a varil, varil sa čaj. On sa vníma ako moderná verzia bývalých e, starodávnych barmských bojovných kráľov názov jeho eh, hlavného mesta v preklade aj znamená, eh, teda Napidav znamená eh, sídlo kráľov. To znamená, že Tamšve nie je mužom, ktorý by dobrovoľne vzdal sa svojej sily, svojej moci, ani nie je niekým, ktorým, s ktorým by sa dalo komunikovať. Ako vojak chápe len jednu reč, reč sily. Bertil Lindner, eh, rešpektovaný odborník, tvrdí, že je zbytočné očakávať, že akýko, akékoľvek angažovanie a komunikovanie s jeho režimom by viedlo v zmene ak, akejkoľvek forme demokratizácie. Je to tyran a s tyranmi sa nedá vyjednávať. Vychádzajúc z toho a v rozpore s mnohými analytikmi, on a mnohí generáli ma, eh, im záleží na medzinárodnom eh, mienke a neignorujú tlak. Bohužiaľ, tento tlak nie je dobre zacielený. Je taký polovičatý. Lepšie vytvorená stratégia s lepšími opatreniami by e, mala väčší účinok a dobre vedené angažovanie OSN e, je požadované. Táto kombinácia politických, diplomatických a ekonomických opatrení, ak sa dobre zacieli, by mohla mať dobrý dopad. Rád by som ukončil e, e, s štyrmi myšlienkami, čo by mala robiť EÚ. Poprvé, EÚ by mala kategoricky zamietnúť e, hanebné voľby, ktoré sú pripravované na november a mala by jasne ukázať medzinárodnému spoločenstvu a tomuto režimu, že tieto voľby majú len posilniť vojenskú vládu. Nie sú, legit, nie sú legitímne a je, nie je tu vyhliadka na zmenu. Po druhé, EÚ by mala odolávať akémukoľvek pokušeniu oslabiť sankcie, kým tu nebude zmysluplná zmena. Momentálne opatrenia by mali byť podržané e, a, a, a kým nebude nejaký pokrok v prepustenie politických väzňov a, a tripartitný dialog medzi režimom, demokratickým hnutím a etnickými menšinami. Režim nesmie byť e, odmenený za svoje zločiny a zacielenejšie sankcie by mali byť zvažované, ak budú pretrvávať tieto porušenia. Po tretie, Európska únia by mala proaktívne pracovať, aby podporila OSN, aby sa ovživil dialog e, na úrovni OSN, vytvorenie tripartitného dialogu a národného zmierenia. E, moje posledné odporúčanie číslo 4, a to je to, ktoré podľa mňa e, si vyžaduje naj súrnejšie konanie. Európska únia musí podporiť výzvy na to, aby sa skončili zločiny proti ľudskosti a vojenské zločiny, ktoré pácha režim Tan Šveho. 12 krajín e, vyslovilo doteraz podporu e, špeciálnej správe OSN, pokiaľ ide o tieto zločiny na ľudskosti. Viaceré veľké európske krajiny a Spojené štáty, Austrália a Kanada. E, tempo narastá. Európsky parlament samotný vyzval komisiu, aby E, sa vytvorilo vyšetrovanie tento rok a teraz EÚ musí e, nasledovať túto požiadavku Európskeho parlamentu a aby sa skončila beztrestnosť v Barme. Len vtedy tu budeme mať šancu, že tam bude cítiť akúkoľvek motiváciu, aby skončili e, utrpenie, ktoré ľudia v Barme musia prežívať. Dúfam, že členovia tohto parlamentu budú proaktívne vyzývať európske inštitúcie a vysokého predstaviteľa predovšetkým, aby podporili tieto opatrenia. Ďakujeme pekne Oliver Rogersovi za tieto štyri odporúčania, ktoré ste predniesli ku koncu vašej prezentácie. Európsky parlament určite chce, aby Európska únia aktívne sponzorovala túto medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu, od ktorej sme hovorili. Možno, že rada sa vyjadrí predtým, ako sa niečo v tomto zmysle udeje. No a ako ďalšieho, ďalšie podprosím pani Zoju Farin, ktorá má prezentáciu a sedí tu vpredu. Je to barmská kampaň v Spojenom kráľovstve, takže prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, za zorganizovanie e, tohto vypočutia a za to, že dnes mám slovo. Pani predsednička, pred tromi rokmi buddhistickí mnísi vyšli do ulic a volali po konci vojenskej vlády, volali po demokracii a ľudských právach. A títo mnísi E, sa stretli e, len s gulkami a so smrťou a mnohí z nich sú dnes vo vezení, mnohí z nich sa skrývajú. Aby, sme sa vyhli medzinárodne, aby sa vyhli medzinárodnému tlaku, tak voľba zorganizovala e, tak vláda zorganizovala falošné voľby a tieto voľby budú znamenať, že vojenské, vojenská vláda sa zanesie do ústavy, nebude tu skutočná sloboda pre ľudí v Barme a nevyriešia sa problémy, ktorými Barma dnes čeli. Uh, eh, Hon San Suu Kyi, uh, ktorá vedie opozíciu, je uväznená v domácom väzení už 15 rokov takmer a toto je jasné porušenie medzinárodného práva. Zároveň takmer 2200 politických väzňov v Barme je mučených, nemá prístup k lekárskej starostlivosti a sú v rozličných väzeniach, ktoré sú veľmi vzdialené a ich rodiny ich veľmi ťažko môžu navštíviť. Hlavná demokratická opozičná strana Národná liga za demokraciu bola zakázaná, cenzúra a represia pretrvávajú, dokonca sú ešte vyostrenejšie, zároveň diktátorský režim e, má časté strety s etnickými skupinami, to by mohlo viesť humanitárnej a ľudskej kríze v Barme. Podľa e, ústavy prezident by mal mať e, vojenský background, mal by si vyberať ministrov v kľúčových e, odvetviach, ako je napríklad vnútro a obrana. To znamená, že sa bude priamo kontrolovať aj táto etnická oblasť. Dámy a páni, táto ústava, ktorú prinesú tieto voľby, nielenže posilní vojenský režim, ale je to aj koniec etnickej rôznorodosti v Barme. Takže reakcia Európskej únie doteraz bola taká, že je tu e, rozkol v EÚ na tému barmy. Niektoré krajiny hovoria, že tieto voľby sú veľkou hambou, mali by sme ich e, silne e, odsúdiť. My si toto ceníme, ale niektoré krajiny v Európe hovoria, že tieto voľby zmenu prinesú a že by sme mali začať odnovu. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vám povedala, že skutočná zmena e, sa mm, nedá očakávať. Útoky proti etnickým menšinám pokračujú a zároveň diktatorský režim v Barme e, pácha vojenské zločiny a zločiny proti e, ľuďom. Ľudia sú zaživa upaľovaní, znásilňovaní, a je tu mnoho druhov mučenia, vrátanie bytky, arbitrárneho odsudzovania, ehm, ľudia prídu o hlavu a podobne. Pani predsedníčka, viac ako 3500 dedín bolo zničených za posledných 15 rokov len vo východnej časti Barmy. A títo občania museli utiecť zo svojej domoviny, desiatky tisícov ľudí, E, muselo takto odísť, vrátane mňa a režim e, sa zameriava práve na civilné obyvateľstvo. Pani predsednička, ja som bola v Barme na začiatku tohto roka a stretla som sa so ženou, ktorá mala iba 24 rokov, keď musela utiecť pred vojakmi a v noci ju znásilnili no a musela Um, slúžiť uh, týmto vojenským zložkám a jej otec sa ju snažil obraniť a pritom ho zastrelili. On a jeho rodina museli utiecť, aby si zachránili život. Tiež som sa stretla s rodinou, ktorá práve ušla e, bombovému útoku vojenských zložiek. Toto dieťa mu. On a jeho priatelia boli v škole. A e, boli tam... útok tam bol, takže museli utiecť a títo dvaja chlapci boli zranení pri tomto e, útoku. Skrývali sa veľmi dobre vedeli, kde že je to škola a, a napriek tomu zautočili na túto dedinu. Mubla musela e, slúžiť e, vojenským zložkám a toto je toto sú plánované a systematické postupy. Režim využíva nutenú prácu desiatok tisíc ľudí. Mubla je len jedna z nich. Um, musela nosiť veľmi ťažký náklad spolu so svojimi dvomi malými deťmi v džungli, musela prekonať dlhé vzdialenosti bez oddychu, bez potravy a neskôr ušla. Ďalší zločin diktatorského režimu je používanie e, detských vojakov. Keď som bola v Barme, tak som sa stretla E, s týmto vojakom a on mi povedal, že práve je na ceste navštíviť svojich e, starých rodičov, keď e, sa ho zmocnili vojenské zložky a priviedli ho nasmeť do armády. Mal na výber buď sa pripojí znovu k armáde, alebo pôjde do väzenia. On ako dieťa nechcel ísť do väzenia, takže sa vrátil k armáde. Poslali ho do oblasti, kde sa páchali tie najhoršie zločiny, snažil sa utiec, ale nepodarilo sa mu to. Mohol skončiť vo vezení na 40 rokov len za to, že chcel odísť z tejto barmskej armády. Dámy a páni, vážime si to, že Európsky parlament má silné uznesenia, ktoré v minulosti vydal na tému Barmy a uznesenia, ktoré vyzývajú OSN, aby sa vytvorila vyšetrovacia komisia, ktorá by prešetrila tieto zločiny diktatorského režimu v Barme. Napriek uzneseniam Európskeho parlamentu a napriek špeciálnym správam OSN, ktoré vyzývajú, aby sa takéto vyšetrovanie urobilo. Európska únia ešte stále nerozhodla nič, e, čo by podporilo túto vyšetrovaciu komisiu. Dámy a páni, teraz vieme, že voľby, ktoré sú naplánované 7. novembra, neprinesú skutočnú zmenu pre ľudí v Barme. Nebude to tá zmena, ktorú si ľudia želajú, takže je na čase, aby Európska únia a zvyšok medzinárodného spoločenstva urobili krok dopredu. Európska únia oficiálne musí podporiť tento vyšetrovací výbor e, zločinov e, proti ľudskosti a priniesť spravodlivosť a postaviť sa na stranu barmského ľudu. Je na čase, aby medzinárodné spoločenstvo a Európska únia pochopili skutočný charakter diktatorského režimu v Barme. Tento diktátorský režim je zložený eh, z vojakov, nie politikov, oni nie sú diplomati a nebudú reagovať na taký meký prístup, ako napríklad prístup OSN. Videli sme, boli sme svetkami 40 návštev OSN za posledných 20 rokov, ale k žiadnej demokratickej zmene zatiaľ v Barme nedošlo. Dámy a páni, Európska únia robí ten istý, tú istú chybu, e, že sa správa podobne. V Barme my musíme e, vyvinúť väčší tlak e, zo strany Európskej únie. Musí tu byť jasný časový harmonogram, pravidlá, podmienky a dôsledky. Potrebujeme, aby medzinárodné spoločenstvo zvýšilo svoj tlak. Európska únia E, nesmie uvoľniť sankcie bez e, toho, že by sa v Barme urobili nejaké konkrétne reformy. Potrebujeme zacielenejší ekonomický tlak spolu s, s politickým a právnym tlakom Európskej únie a medzinárodného spoločenstva. Dámy a páni, vieme, že režim Ehm, bude pokračovať po týchto voľbách, takže potrebujeme, aby Európska únia podporila dialog eh, v, s Barmou na vysokej úrovni. Vieme, že OSN opakovane vyzvali na tripartitný dialog Barme s predstaviteľmi diktátorského režimu a demokratickým hnutím pod vedením Sansuči a aj zástupcami spoločnosti. Európska únia a OSN musia vyvinúť snahu, aby etnické skupiny boli skutočne zastúpené spolu s demokratickým hnutím a musí tu byť e, skutočné rokovanie, aby sa vyriešili problémy, ktoré Barma má. Zároveň ľudia žijú v chudobe a v zúfalstve. Potrebujeme, aby Európska komisia poskytla viac humanitárnej pomoci našej krajine, vrátane cezhraničnej pomoci, pretože títo ľudia, 1,5 milióna ľudí, ktorí prišli o svoje domovy, nemôžu odísť. Diktátorský režim im v tom bráni. Jedine táto cezhraničná pomoc im dokáže pomôcť eh, napríklad z Indie a Tajska a iných susedných krajín Demokratické hnutie v Barme chce skutočnú demokraciu, nie falošnú demokraticu. Tripartitný dialog, ktorý by podporili EU, USA a iné krajiny. Dúfame, že Európska únia zdvojnásobí svoju snahu, aby presvedčila a podporila OSN v snahe vytvoriť tento tripartitný dialog v Barme. Musíme mať skutočné národné zmierenie, ktoré povedie k demokracii a k tomu, čo Barma chce. Bez ohľadu na etnickú príslušnosť, náboženstvo, všetci sme ľuďmi a mali by sme byť zaobchádzaní malo by sa s nami zaobchádzať na rovnakej úrovni, rovnakým spôsobom. Ďakujem pekne. Much, uh, Ďakujeme pekne. So I, so that, uh, every... Skutočne ste počuli, aká je situácia a my všetci podporujeme vašu požiadavku, váš apel na Európsku úniu, aby sme zaujali pozitívne a silné stanovisko na úrovni OSN, čo sa týka tá vyšetrovacej komisie. Ďakujem pekne aj za ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú EÚ a cezhraničnej spolupráce, napríklad toho dialogu, trojstranného dialogu. Na záver by som chcela požiadať Európsku komisiu, aby reagovala na tie návrhy a tie apely, ktoré boli spomenuté aby nás informovali o tom, čo sa deje na úrovni valného zhromaždenia. Ale ešte predtým by som dala slovo pani Debbie Stottert, ktorá je z alternatívnej siete Asánu, ktorá zabrá barmov a dám jej slovo. Nech sa páči, pani Stottert. Thank you. Good morning. Ďakujem pekne, prajem príjemné dopoludne. Ja by som moje komentáre, dámy a pani, začala tým, že ja ako človek, ktorý pochádza z Malajzie, žije v Tajsku a zaoberá sa barmou, tak pre mňa je veľmi dôležité myslieť na to, že, že, vtedy, že keď sa nám podarí keď sa nám podarí dosiahnuť zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv, dôležité je si uvedomiť, že štáty ASEANu sa pozerajú do Európy. Ak európske štáty nebudú prísnejšie, ASEAN sa tiež nepohne. To znamená, že ak budete prísnejší, budú oni prísnejší. Takže v zásade tá mentalita tých vlád, ktoré sú odhodlané podporovať ľudské práva a demokraciu v našom regióne, je asi na 60% závislá od EÚ. Takže keď vy budete požadovať menej a oni poskytnú menej. Takže to, čo by som dnes chcela povedať, je vlastne doplniť to, ako sa poukázalo na situáciu v ľudských právach, kde situácia zložitá sa zhoršuje. Dôležité je si uvedomiť, že nesmieme umožniť, aby Európa sa stala dôvodom, prečo Ázia nekoná v Barme. Predrečníci už hovorili vlastne o ústavných záležitostiach, ako aj o voľbách a volebnom zákone my máme analýzu, ktorá hovorí, že volebný zákon a vlastne riadenie volieb a ústava znamenajú, že tam sú dôvody, e, pre ktoré sú potlačené ľudské práva, je tam zložitá e, hospodárska situácia. Pravdepodobne sa to ešte zhorší po 7. novembri. Je tu skutočne škandalózny volebný zákon, ktorý hovorí, že strany musia vykázať lídrov, ktorí sú zadržiavaní a to, tak sa nemôžu zúčastniť volieb. V zákonoch je uvedené vlastne to, že ľudia sú zastrašovaní trestom až 20 rokov, 20 e, rokov neťa slobody, ak narušia voľby. Máme tu veľmi zložitú situáciu. Ľudia nemôžu nejakým spôsobom protestovať a nemôžu e, prezentovať e, hesla a nemôžu mať ani e, štátnu zastavu na demonstráciách. Potom viac ako 2000 politických väzňov sa nemôže zúčastniť politických e, volieb. Mnohí z nich by určite boli veľmi úspešní politici, ak by im bolo umožnené sa zúčastniť na voľbách a sú tu viacerí, viaceré príklady. Niektorí etnickí lídry sú vedení sú zdržaní vo vezení 10, roč, 10 ročia. Dokonca jeden aktér bol odsudený na 104 rokov, to bolo pred rokom, za to, že rozširoval letáky o ľudských právach. Vidíme, že tento režim chce zabezpečiť to, aby títo politickí väzni sa nemohli zúčastniť volieb nielen teraz, ale ani v budúcnosti dostávajú veľmi dlhé tresty odňatia slobody. Keď si pozrieme čísla, vidíme, že v roku 1990 sme mali 492 mandátov, ktoré, o ktorých išlo vo voľbách a, ter, a v roku 2010 sa to zdvojnásobilo. A vidíme, že, ale že je veľmi malý počet ľudí a strán, ktorí sa môžu zúčastniť toto je veľmi zásadné, keď si uvedomíme, že právo ľudí súčasniť sa volieb a vybrať si svoju vládu, toto je základné ľudské právo. Na základe týchto čísel, to je pre nás dôkaz, vidíme, že to tak nie je. Právo ľudí na rozhodovanie o tom, kto ich bude zastupovať, je skutočne obmedzované. Nechcem sa nejako zaoberať ústavnými záležitosťami. Chcela by som akurát vám niečo ukázať. Tuto vidíme mapu, kde je vysoké riziko toho, že v najbližšom roku vypuknú nepokoje tie oranžové bodky. To sú skupiny, ktoré sa nechcú vzdať kontroly kontroly eh, nad svojim územím, lebo boli im odoberané ich práva. Ak by sa to vzdali, nemohli by sa chrániť. Ak budeme vychádzať z toho, že voľby znížia konflikty a bude menej porušovaní ľudských práv, musíme si pozrieť druhú mapu. Tu vidíme 3000 dedín, ktorým bola odopretá možnosť zúčastniť sa volieb. Volebná komisia pred dvomi týždňami oznámila, že 3314 dedín e, sa nemôže zúčastniť volieb a vidíte, že táto mapa sa prekrýva s tou mapou, ktorú sme videli predtým, kde je to vysoké riziko konfliktov. Minulý týždeň volebná komisia zakázala 14 etnickým kandidátom sa zúčastniť volieb, takže sú to veľmi významné obmedzenia pre národnostné menšiny, ktoré sú tak či tak obeťami závažných zločinov. Od marca do augusta tohoto roku sme zaznamenali minimálne 15 mimosúdnych zabití. Neustále sa zneužíva nutená práca v etnických oblastiach. Ľudia sú svojvoľne presídlovaní zo strany armády. Potom tam bolo svojvoľné zadržiavanie a väznenie. 8, minimálne 8 prípadov sexuálneho násilia a znásilnenia a neustále prenasledovanie rozličných moslimských menšín. Tu v ruke mám správu, ktorú som dostala prednedávnom, bola zverejnená iba v pondelok. Je to správa, ktorá sa týka e, situácie pri deťoch v južnej Barme. Tam na juhu Barmy sú dediny, kde od maja do augusta minimálne 40 detí bolo rekrutovaných do armády násilným spôsobom. V jednej dedine takto získali 40 ľudí, prinútili ich, aby sa pripojili milíciám a z týchto 40 civilistov bolo 15 detí. V ostatných častiach Barmy v poslednom pol roku minimálne dve deti boli rekrutované ako vojaci potom tam bolo jedno dieťa, ktoré sa nechcelo pripojiť do armády a potom e, armáda ho zabila. Preto by som na tomto mieste chcela povedať, že opakujem, že skutočne dnes, viac ako kedykoľvek v minulosti, je nevyhnutné, aby Európska únia zaujala jasné stanovisko, aby podporila demokraciu a ľudské práva. Ak Európa nepreberie líderstvo a napriek, a, a napriek situácii bude vyčkávať, môže nastať tá najhoršia možná situácia, ktorý, ktorú mnohí z nás predpovedajú. Bude tam viac zločinov proti, voči ľudskosti, viac, e, viac problémov, zhoršenie situácie a ten tzv. zvolený parlament v Barme, kde dominuje armáda, vlastne bude ešte podporovať vojnu a násilie voči e, etnickým menšinám, predovšetkým v hraničných oblastiach. My si myslíme, že v najlepšom scenáriu sa situácia nezmení, to bude to najlepšie, ten najlepší scenár. Je možné, že sa dokonca dostanú do parlamentu ľudia, a bude ich malý počet, ktorí budú môcť síce vystupovať, ale nebudú mať možnosť niečo zmeniť, lebo ich moc bude ešte vlastne obmedzovaná medzinárodným tlakom. Ak, by, ak chceme podporiť ľudí v Barme a v ich snahách oponovať vojenskému režimu, je dôležité, aby mali podporu, jas, aby bolo tam jasné stanovisko zo strany EÚ, aby ste takto podporili ľudské práva a demokraciu. Samozrejme, mohla by som ešte spomenúť mnoho vecí, ale myslím si, že predrečníci už povedali vlastne všetko, čo bolo nevyhnutné. Ja skutočne podporujem všetkých odporúčania. Toto potrebuje Barma v tejto situácii. A okrem toho musíme zabezpečiť aj to, aby obete zločinov voči ľudskosti a obete vojnových zločinov e, sa mohli dovolávať spravodlivosti, aby sa dozvedeli ako to bolo. Dôležité medzinárodné spoločenstvo spravilo všetko preto, aby tieto práva boli dodržiavané. A čo je ešte dôležitejšie, dôležité je, aby sme tieto veci brali vážne, aby režim skutočne pochopil, že nesmú už sa, e, nesmieš dochádzať k žiadnym zločinom. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujem pekne. Thank you very much, Mrs. Ďakujeme pani Stottard. Vypočuli sme si tu veľmi jasné odporúčania. Čo skoro si vypočujeme aj o to, od Európskej komisie, ako tieto požiadavky adresujeme. Vidím tu dve skupiny návštevníkov, tlmočníci z medzinárodných organizácií vzadu, v zadnej rade. Veľmi si ctíme, že ste si vybrali naše stretnutie. Vieme, že zastupujete dôležité organizácie ako e, v Svetovú zdravotníckú organizáciu, Svetovú banku, medzi, Medzinárodný súdny tribunál pre bývalú Jugosláviu a mnohé iné. Ďakujeme, že ste tu. Pokiaľ ide o Barmu, máme tu aj e, skupinu barmských e, ľudskoprávnych e, aktivistov. Rada by som sa spýtala, či predstaviteľ tejto skupiny chce na minútku či dve prehovoriť. Je tomu tak? Nech sa páči. Krátke stanovisko. Ďakujem a pani predsedajúca za to, že ste nás e, dnes pozvali, aby sme mohli prehovoriť. Je pre nás cťou, že sme tu. Včera sme dorazili z Mianmaru. Moji e, kolegovia a ja sme zastupcami občianskej spoločnosti e, fungujúcej v Mianmare. Uvedujem si, že mám len pár minút. Takže kľúčové body len. Napriek E, jasným e, e, dôkazom slova a zastúpenie našej spoločnosti. Naďalej bojujú za demokraciu a ľudské práva v Mianmare. Preto musíme venovať pozornosť účasti ľudí nad rámec toho prístupu z hora dole výstavby inštitúcií, ak máme nastoliť liberálnu demokraciu. Rozvoj si vyžaduje demokraciu, vyžaduje si dať uvedenie moci ľuďom. E, materiálna pomoc nepostačuje. Ľudia musia, mať, musia pochopiť, že oni sami si môžu riešiť svoju budúcnosť. Ak EÚ a pomocné orgány chcú pomáhať rozvoji ľudských práv v Mianmari, mali by podporovať tie hnutia, ktoré chcú dať moc ľuďom. To sú teda hnutia ľudsk- e, občanskej spoločnosti, ktoré e, vychádzajú z hodnôt e, ľudsk- ľudskoprávnych demokracie, ktoré v, jedného, v jeden deň zabezpečia mierový rozvoj Myanmaru. Teraz je vhodný čas na to, aby sme zvýšili podporu barmskej občianskej spoločnosti Prosím, podporte naše iniciatívy posilnenie e, a vytváranie kapacít mimovládneho charakteru a zlepšenie, zlepšenie podmienok občianskoprávnych spoločností. Treba zvýšiť možnosti na stretnutia a civilné fóra, e, udelenie moci ženám, mladým a iným marginalizovaným skupinám, zvýšenie humanitárnej pomoci a trvalo udržateľný rozvoj. Treba podporovať aj sloboč, slobodné a nezávislé médiá, e, vzdelávanie a, tre, a tréning. Dôležitá je účasť e, e, verejnosti a nenásilné rozdelenie moci. Chceme, aby sa pokračoval dialog s menšinami, aby ďalej pretrvával tlak zo strany občianskej spoločnosti, aby sa zvyšovala úloha občianskej spoločnosti v oblasti ľudských práv. Treba naďalej e, pokračovať v medziinstitucionálnych e, reformách, e, sektorálne reformy. Toto prístupom z dola nahor i z hora nadol, to by mohlo byť vhodné v rámci Barme, aby sa aplikovali ľudské práva a demokracie A ďakujem vám za pozornosť. Uh, Ďakujeme za to, že ste tu v Bruseli. Myslím si, že mnohí z vás budú aktívni uh, ľudskoprávneho fóra ázijsko uh, azijsko-európskeho v rámci ASEANu. Otázka znie, ako možno v tomto fóre tiež nadnášať barmskú problematiku. Myslím si, že je na čase obrátiť sa na generálne riaditeľstvo RELEX Európskej komisie, aby sme si vypočuli ich názory. Treba si vypočuť, ako tieto odporúčania nachádzajú um, odraz v oblos, tiež v rámci činnosti Európskej služby pre uh, vonk, Európskej vonkajšej služby po Lisabone Takže to, čo si tu vypočujeme, vlastne odzrkadluje aj postoj vysokej predstaviteľky pani, pani Ashton. Pán Gillespie je, myslím, ten, ktorý chce vystúpiť. Ďakujem pani Hautala za toto pozvanie. Myslím si, že dnes, dnes hovoriť o tejto téme je veľmi aktuálne. Vypočul som si všetky vystúpenia, nebudem komentovať e, jednotlivé e, e, príklady neludskosti, zhoršovanie ekonomiky, e, podvýživu detí, zlý prístup k základnému zdravotníctvu a tak ďalej. Neprekvapuje, že pani Ashton samozrejme má veľké obavy v tejto súvislosti. Nechcem hovoriť o momentálnom stave pred voľbami. E, treba hovoriť, e, hovor, hovoriť o špeciálnej skupine generálneho tajomníka Ban Ki-muna e, vrátane účasti Číny, Indie, ASEANu e, pozitívny pohľad na situáciu, pretože proces zmeny sa spustil, ale je ťažké e, vyhnúť sa celkovému sklamaniu. Toto zdôrazňujem aj veľmi rezervovaný japonský zástupca sa pýtal, ak môžu byť tieto voľby e, inkluzívne, ak väčšina opozičných reprezentantov je vo väzení vrátane Aung San Suu Kyi. Je to teda hrozná situácia. Ak sa vrátime, máme dve možnosti pozrieť sa na tieto voľby. Počuli sme to tu už aj dnes. Jeden možný pohľad je zaujať stanovisko, že, e, že sú hanebné e, a vôbec nemajú výpovednú hodnotu niektoré členské krajiny majú tento pohľad minimálne navonok je to určite pohľad, ktorý po ťažkom rozhodovaní zaujali aj Anson Suči a jej strana. A z, z, rozhodli sa nenapadať tieto voľby. Sú tu však aj iní, ktorí tvrdia, že napriek ťažkostiam, napriek e, veľmi zlým vyhliadkám je, dáva za cieľ pokúsiť sa e, tvrdiť, že určitý pokrok je možný aj napriek celej situácii. Deby tu spomenula, že to je pohľad niektorých nových členských krajinách. a hlavne je to množstvo ľudí v samotnej barme, ktorí majú tento názor, nielen organizácie občianskej spoločnosti, ktoré nadalej narastajú na význame, ale aj podľa našich najnovších čísel 260 kandidátov, ktorí sa uchádzajú E, demokratické pozície, tzv. demokratické strany, ktoré, ktoré má vlastne vo, vo Vrecku vláda, asi 30 z týchto strán s 250 kandidátmi kandidujú. Ich kontext kampane je veľmi zložitý, len náklady na registráciu, ale tiež obmedzenia v kampani e, tu boli spomenuté. a boj v tejto situácii tak výrazne dominuje vojenskú agendu. Nám sa však zdá, že týchto ľudí treba podporiť. Bolo by nesprávne ignorovať ich. Náš úsudok je taký, že mali by sme urobiť čo najviac preto, aby sme podporili ich snahy za zložitých okolností. Na, z nášho pohľadu by bolo nešťastné, ak by tu bola určit, určitý E, mat, e, pad medzi tými účastníkmi a tými, ktorí sa, e, ktorí sa nechcú zapájať a ktorých sa chcú zapájať. Ak sa pokúsime podporiť jedných, a neznamená to, že znížime mieru načúvania tým volebným častiam, s ktorými spolupracujeme a s ktorými spolupracujeme. Toto by prispelo len vojenskej vláde budeme čakať až do volie a budeme analyzovať, čo sa stane. Určite to chvíľu potrvá. Myslím si, myslíme si, že to bude začiatkom budúceho roku, kým budeme môcť vážne posudzovať. Ako už povedala Debbie, nie je to len otázka, povedzme, opozičných strán, ktoré budú mať 5 či 10 eh, kresiel je to otázka skôr, ktoré osobnosti budú mať konkrétne ministerstva a ktoré konkrétne politiky e, bude zavádzať táto nová vláda, aké budú rozdiely v oblasti ľudských práv, ako bude vyzerať inak spravovanie vecí. To ukáže len test času. Môžeme sa na to pozrieť e, e, inak. Je tu nádej, že po voľbách bude e, e, zľahčený prístup. Pred voľbami je prístup k, ľudsk- e, k humanitárnym akciám čas ťažený. Myslíme si, že sa to bude môcť rozvinúť rýchlejšie než ostatné veci, ale aj na to treba počkať. To sú tie obavy, ktorú, ktoré viedli mnohí rečníci týkajúce sa teda humanitárnej situácie pri prinášanie pomoci ľuďom. v budúcich týždňoch to bude misia eh, EKA, ktorá sa bude v rozhovoroch s orgánmi snažiť eh, zisťovať možnosti lepšieho prístupu eh, na východe barmi, teda pri thajských hraniciach, v oblastiach, kde sme nemali taký prístup v obdobiach doteraz. Teraz k otázke vyšetrovacej komisie. Chcem vám pripomenúť, že v apríli Rada ministrov diskutovala otázku Barmy a Myanmaru a znova sme, e, alebo teda Rada zdôraznila svoju podporu snahám e, banky Mona, ale osobitne podporila správu pána Quintánu. A ja chcem zdôrazniť, že napriek tomu podnetu, že EÚ je v tejto otázke tak povediac ústupčivá. E, EÚ neustále nadnáša ľudskoprávne otázky na každom možnom fóre priamo s barmskými orgánmi. Môj, e, moja e, šéfka pani Ashton sa v Madride stretla s, s partnermi, takisto s predstaviteľmi susedských krajín Čína, India, a s predstaviteľmi azijských krajín. Snažíme sa to riešiť na eh, plen, plenárnych stretnutiach eh, summitu ASEMu. Takisto eh, naši predstavitelia Fan Rompuy a Barroso kom, komunikujú s lídrami ASEMu azijských krajín. Toľko k, k situácii k barmi. Pokiaľ ide môj osobný pohľad na rakovania, rokovania a stretnutia, Snažíme sa e, e, robiť stanoviska na stretnutiach, samitoch a v zložitej situácii vyvíjame reálne snahy k situácii ľudskoprávnej. Ako možno napredovať? E, myslím si, že naše, naši odborníci pre ľudské práva v rade i v komisii sú v kontakte s vami, pokiaľ ide o problematiku vyšetrovacieho výboru. Pre nás spočíva tento test v tom, aké zmeny by toto mohlo priniesť. Je dobre mať e, deklarácie a vyhlásenie, ale mohli by sme urobiť aj niečo, čo dopadne, e, bude mať dopad na túto krajinu. Predovšetkým sú tu otázky načasovania, otázky vytvorenia podpory e, jednotlivých regiónov, napríklad Čína, povedala, že nepodporí takéto iniciatívy. A keďže e, Barma nie je členom e, ICC, takže otázka znie, že vytváranie e, týchto regionálnych spojení s krajinami, ktoré majú záujem. Stačí snať dodať ešte, že my sme túto tému nevylúčili a takisto Spojené štáty naše nedávne kontakty s Kurtom Campbellom e, už on povedal, že Spojené štáty, že e, oni, Spojené štáty nevylúčili e, ani jednu z týchto otázok. Treba však počkať do neskoršieho obdobia, ako sa to posunie. Tiež sa teda zaoberajú Američania timingom, otázkou, ako, ako možno v, vytvoriť určité spojenectva v Bezpečnostnej rade Treba však vidieť, čo, čo vzíde z týchto e, volieb. Každopádne však túto tému e, úzkostlivo sledujeme. Ešte zo pár tém. Súhlasím s Benom, pokiaľ ide o primát e, snách OSN. Dialóg zo strany Kurta Campbella takisto OSN. To všetko e, len posilňuje naše snahy, ale nenahrádza to snahy OSN a treba to vnímať len ako podporné, podporné opatrenia z úsilia OSN. Vychádzajúc z tohoto, sme sa, sa naozaj poz, pozeráme na robustné zapájanie sa EU e OSN, Dôležité je však, aby jednotliví členovia nevysielali nesprávne posolstva, bo obávam sa trošku, pokiaľ ide o e, vy, vy, niektorých vyjadrení v lokálnej tlači, kde sa možno očakáva, že e, e, podmienky po voľbách hneď okamžite dovolia plnohodnotné zapájanie sa podskytovania pomoci. Treba byť trošku opatrnejší v tomto prístupe. Pokiaľ ide o sankcie, neexistuje taký E, zámer, že by sme zrušili sankcie po voľbách. Ja osobne si myslím, že ani len nebudeme diskutovať o aké, akýkoľvek pozmeneniach spoločnej pozície, kým, nás, e, e, kým neuvidíme presvedčivé dôkazy, že v Mianmare sú pozitívne zmeny. Netreba vychádzať z toho, že sankcie len tým, že sa udejú voľby, hneď by to znamenalo, že v, v EÚ by okamžite vznikla podpora, že tento pozitívny vývoj e, by e, sme e, hneď pretransformovali do iného postoju k týmto orgánom. Pokiaľ ide o ASEAN, jeden z nešťastných faktov amerických oznámení k tejto súvislosti v ich dialógu bol ten, bol, bol pokus, alebo teda taká pôvod, pôvodné, pôvodné posolstvo, ktoré bolo veľmi zmierlivé, potom sa však popravili. Dve krajiny, ktoré neuvediem, boli veľmi potešené tým, že my e, povolujeme. Prosím, majte však na pamäti, že je potrebné e, tlačiť na Singapur a na Thajsko e, výrazne. Sú totiž krajinami, ktoré majú určitú mieru ekonomickej aktivity v Mianmare a to má svoj dopad Môžem vás uistiť, že na blížiacich sa stretnutiach e, na samite ASEANu budú vyslané veľmi jasné posolstva, čo treba robiť, pokiaľ ide o zostávajúce týždne e, predvolebnej kampane a potom. Pani Hautala, dali ste mi naozaj už veľa času a vzhľadom na celkový čas e, ukončím svoje poznámky na tomto mieste. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gillespie ktorý hovoril v mene Európskej únie, by som to mala povedať, e, áno. Myslím si, že našim zásadným problémom je, že, máme jedno, že chceme mať jednotnú politiku v oblasti zahraničných vecí v EÚ. Ešte stále počúvame, že niektoré členské krajiny majú iný a ďalšie zase iný názor. Vždy je pre nás trošku trápne, že nepočujeme mená členských krajín, ktoré patria do týchto rôznych táborov. aj hamba, že európsky občania nevidia, čo sa deje v tomto pokuse o jednotnú zahraničnú politiku. Ak teda by ste mohli e, jasne povedať, ktorá krajina napatrí kam, bola by som vďačná. Mám tu e, dlhý zoznam rečníkov, pani Gomeš ako prvá, takže dávam jej slovo. Pani predsedníčka, myslím si, že môžem povedať, že aj ja sa snažím, aby barma mala absolútnu prioritu, pokiaľ ide o ľudské práva 88. som pracovala na prvej iniciatíve EÚ na obranu ľudských práv od 12 eh, členských krajín Európskeho spoločenstva. Vtedy sa o to snažilo a odtedy sledujeme eh, s obavami či už teda ide v Bezpečnostnej rade v Ázii, ale v roku 2002 som eh, často cestovala do Barmy a môj obdiv k ľudu tejto krajiny rastie, pretože sú to veľmi mierovilovní, eh, jemní ľudia a na druhej strane je tu brutalita tohto diktatorského režimu. V roku 2000 som bola na prvom brainstormingu OSN v Soule v Južnej Koreji. Týkalo sa to práve barmy. Bolo to veľmi odvážny krok, pretože to bolo poprvýkrát, kedy OSN urobila niečo síce malé, ale teda týkalo sa to barmy a bolo to v Ázii. Práca Bezpečnostnej rady aj tohto parlamentu teraz sa na to zameriava no a čelíme tým najhroznejším e, scenárom, keď cyklón udrel Barme a potom chunta e, prebrala moc. Je tu veľmi také veľký zlom, e, kriminalita, e, a OSN nerobí nič, síce veľa hovorí, ale neefektívne koná. Boli časy, keď e, ani tie rozdiely neboli také veľké, teraz tu sú, ale je tu vysvetlenie a síce Čína. chcete vedieť, kto je na ktorej strane, tak sa pozrite na politiku voči Číne, pretože Čína sa snaží e, tu tento, rež, e, tento režim v Barme posilniť politicky a ekonomicky. Ide o Barmu, ale veľmi aj o Čínu sa tu jedná. No a myslím, že v poslednom uznesení sme volali po rešpektovaní odporúčaní e, špeciálneho správodajcu vyšetrovacieho panelu vojenských zločinov. Boli tam aj odporúčania bývalého spravodajcu a je naozaj e, veľmi zlé, že nič sa neurobilo. Európska únia má v tomto ohľade osobitnú zodpovednosť. OSN a EÚ sa pričinili odsudenie El Bashira. A takisto je tu iniciatíva Číny. Európska únia viac ako kedykoľvek predtým by mala spolupracovať s USA, mala by požiadať USA, aby tam prišli a mala by byť vyvodená zodpovednosť za e, vojenské zločiny. A samozrejme musíme konfrontovať Čínu. Viem, že Čína sa veľmi e, stará o svoj imič a a odloženie prípadu Bašira z Bezpečnostnej rady by, by e, neprešlo. Ďakujem našim rečníkom. ASEAN je veľmi dôležitý a súhlasím, že vždy bude mať jemnejší prístup, prístup ako EÚ a EÚ už, už má dosť meký prístup, ale EÚ aj USA musia konať konzistentne a musia uh, postaviť ASEAN pre svoju zodpovednosť. No a potom ešte Indonézia, ktorá tam zohráva veľmi dôležitú úlohu. Je to veľmi dôležitá demokratická krajina, ktorá by sa mala zaintegrovať do konzultácií s EU, USA a som si istá, že Indonézia by bola aktívnejšia a priviedla by aj ostatných eh, z ASEANu, aby boli aktívnejší som rada, že komisia sa vyjadrila v tom zmysle, že sankcie sa nezmiernia, sankcie ale nefungujú, nie je politická vôľa politicky konfrontovať tento režim a to sa musí urobiť v OSN prostredníctvom trestnoprávnych zložiek. Myslím si, že zároveň by ste mali byť efektívnejší vo využívaní všetkých nástrojov, aby sa poskytla humanitárna pomoc, pomoc obrancom e, ľudských práv a bola som naposledy v Barme v roku 2002 a uvedomila som si, že opozícia to nerobí dobre, síce to, že by sa mali všetky tie kontakty s Barmou, e, tie ekonomické prerušiť. Mali by sme využiť ekonomický rámec, aby sme preskúmali všetky možnosti, ako podporiť e, barmský ľud, ľudí, ktorí bojujú za demokraciu, ľudské práva a spravodlivosť. A myslím, že ak e, sa skontaktujeme s etnickými zástupcami, tak toto bude mať kľúčový význam. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Teraz by som chcela dať slovo pánovi Prodimu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Skutočne s veľkým záujmom som si vypočul príspevky jednotlivých rečníkov a myslím si, že je to situácia vážna a musíme konať e, veľmi rozhodne. Skutočne tie udalosti, ktoré boli spomínané, sú tragické, situácia je veľmi zložitá. Toto sú výpovede, popisy, ktoré skutočne vyvolávali v nás silné pocity a veľký súcit. Boli tu vyslovené požiadavky na viac demokracie v Barme a skutočne ja môžem iba vyjadriť moju plnú solidaritu a moju ochotu prispieť k tomu, aby sa situácia v danom štáte zlepšila. Predrečnička teraz hovorila o tom, aký diel zodpovednosti nesie Čína. Je to tak tu je určité, určité systematické konanie, ktoré vedie k tomu, že Čína prejavuje určitú posadnutosť. Čína sa snaží si zabezpečiť priamy prístup k nerastnému bohatstvu. To napokon vedie k tomu, že Čína sa snaží hľadať také skratky. Nazvime to takto. Chcú mať priamy prístup k nerastnému bohatstvu a preto sa niektorým vecami nezaoberajú. A pritom podporujú diktatúry, lebo tam je pre nich situácia jednoduchšia. Tam je pre nich podstatne jednoduchšie dosiahnuť také dohody, ktoré sú pre všetkým v záujme Číny. To znamená, že je tu ten problém a chcel by som teraz nadviazať na ďalšiu vec. My musíme konať, musíme mať vlastné aktivity na to, aby sme preukázali, že ľudia v týchto štátoch majú svoje práva. Sú tu určité možnosti, takto určité zdroje a musíme vyjadriť alebo zamerať sa na právo každej osoby mať prístup k nerastnému bohatstvu. Toto, je, toto, toto, sa, toto, toto platí pre všetkých ľudí, ktorí žijú v danom regióne a musí to platiť aj v budúcnosti. Ja si myslím, že takéto kroky, takéto snahy, aj keď možno iba nepriamo, ale predsa, by ponúkli možnosť Barme, aby si sa rozhodol, že pôjde takým vývojom, kde sa bude viac podporať demokracia. Ďakujem pekne, pán Prody, pokračuje pani predsedníčka. Keďže už naši členovia nežiadajú o slovo, a chcela by som pripomenúť, že sme sem pozvali za delegácie pre, juhovýchod, pre s juhovýchodnou Áziou. My Takto spolupracujeme, vždy pozveme príslušné delegácie. Myslím si, že by bolo dobré dať slovo našim špeciálnym hostom, aby vystúpili. Poprosím vás o reakciu, skúste okomentovať to, čo ste počuli. Počuli ste návrhy členov Európskeho parlamentu, ktorí sa intenzívne zaoberali situáciou Barmy a Mianmarska. Počuli ste aj zástupcu tak viac Európskej únie, niektoré vaše požiadavky ste si určite všimli, nie, nie, nie sú všade vnímané. Chcela by som iba pripomenúť e, keby ste mohli čo povedať k tomu, či to bolo správne vyslať pána Fasína ako špeciálnu zástupcu do regiónu. Well, Ďakujem pekne. Najprv by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili. Ďakujem aj za ubezpečenie zo strany komisie, že tie sankcie nebudú zoslabené, kým nenastane rozumný pokrok. Toto je niečo, čo skutočne môžeme iba uvítať. Teraz by som chcel zareagovať na pár bodov, ktoré spomínala komisia, ak dovolíte. Čo sa týka odporúčania na vytvorenie e, vyšetrovacieho výboru alebo vyšetrovacej komisie, myslím si, zástupca komisie povedal, že by si to vyžadovalo podporu Číny v Bezpečnostnej rade OSN, ak som to správne pochopil. Podľa mňa je to tak, že my teraz sa snažíme pracovať na tom, aby sme získali podporu v Bezpečnostnej rade prostredníctvom uznesenia, to by si ne, to, tam by nebolo aktuálne veto Číny, Takže takto by to bolo. Ja by som chcel trošku napraviť tento bod. Tam ďalšia vec sa týka volieb. Zástupca komisie povedal, že Európska únia si počká najprv na priebeh volieb. Samozrejme, na istej úrovni je to pochopiteľné stanovisko, ale myslím si, že tieto konkrétne voľby v Barme eh, tu nestačí iba čakať ústavná situácia z roku 2008 a nový volebný zákon naznačujú asi, ako prebehnú voľby. Armáda už má teraz 25 armáda má aj imunitu voči zločinom a výsledok je viac menej jasný. Ako aj povedali viacerí kolegovia, niektoré etnické menšiny boli vylúčené z volieb. To znamená, že počkať na priebeh výsledok volie, podľa mňa to nie je skutočne nevyhnutné je to viac menej jasné už teraz. Um, Ďakujem pekne, pán Rogers. Teraz ďalšia z našich rečníčok. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vlastne 20 rokov už sledujeme ten um, taký mierny postup OSN a zatiaľ sa nepodarilo takmer nič dosiahnuť. Európska únia postupuje takmer rovnakým spôsobom čo sa týkalo pána Fasína, tak e, on sa snažil zblížiť alebo priblížiť azijské štáty k európskej politike a snažil sa vytvoriť spoločný základ. No, ono to nakoniec dopadlo tak, že on priblížil EÚ ASEANu a tá politika sa potom zoslabila. Toto nám nepomáha, preto je dôležité, aby sme to mali jednotný prístup, koordinovaný, aby to bolo riadené zo strany OSN. Toto je bolo veľmi dôležité inteligentné a inteligentné. Takto by bolo možné dotlačiť režim k rokovaciemu stolu. Je to demokratické hnutie, Sansuki a tak ďalej. A je tam určite demokratické hnutie, ktoré je nutné podporiť. Nech sa páči, teraz pani Stotard. Ďakujem pekne. Musím zdôrazniť, že sú tam určité veci, ktoré budeme musieť analyzovať po voľbách. Predačníci tiež vlastne spomínali, že čo sa pravdepodobne udeje. A vlastne už teraz sa musíme pripraviť na ďalšie kroky. Nestačí iba čakať a sledovať. Ide tu o ľudské práva, demokraciu a spravodlivosť. Ďalšia vec sa týka toho, že Čína je v podobnej situácii ako, ako ASEAN. To, čo sa ASEAN poučil so z kontaktov s barmským režimom, možno ten režim je zlý nepriateľom, ale je, ale je to absolútne najhorším priateľom. A Čína už teraz cíti určit, určité problémy pri vzťahoch s tým režimom. Ťažko sa to prezentuje na verejnosti. Nie sú vôbec šťastní s tou situáciou nie sú spokojní s tou nestabilnou situáciou, ktorá sa ešte zhoršuje e, vojenským režimom, ktorý sa dopúšťa veľmi závažných zločinov. Musíme ďalej vyvíjať tlak, musíme byť odvážni a musíme prijať určité princípy. Nachádzame sa v situácii, kde je možné veci zmeniť. Aj najťažší problém je možné vyriešiť, ak sa nájde to správne a primerané riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Stotard, chcela by som sa spýtať, či Európska komisia, respektíve Európska únia by sa chcela vyjadriť, lebo bolo tu viacero poznámok, ktoré sa týkali takého vágneho a mierneho prístupu. Týkalo sa to aj sankcií, aj iných bodov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Hautala. Dovolte, aby som predniesol pár krátkých poznámok. Čo sa týka valného zhromaždenia, na tým sa zamýšľali, ale môžu tam vzniknúť aj ďalšie problémy, ktoré by mohli byť ešte zložitejšie. Ako riešiť to cez, cez Bezpečnostnú radu? Samozrejme, ale je to zložité a priznám sa, že nie som expert v tejto oblasti, ale máme ľudí, ktorí sa tým, na to pozreli a sa tým zaoberajú. Je to proces, ktorý prebieha, sme v kontakte s USA, a ďalšími štátmi v tejto téme, ako, ako ste povedali teda aj vy. Je tam určitý proces. Teraz, čo sa týka volieb. Samozrejme, možné povedať, že tie voľby budú e, sfalšované a tak ďalej. Dôležité je si uvedomiť, že tie voľby samozrejme budú zložité, sú veľmi intenzívne kontrolované armádou, ale je tu určitá šanca s ničím začať a my nechceme eh, to nejako narušiť, lebo sú tam určité okresky, kde to si prebehne všetko v poriadku. Dôležité je samozrejme postupovať eh, inteligentným spôsobom, angažovať druhú stranu. Uvidíme, aké budú výsledky volieb. Ten proces ako taký je organický. Vieme, že je tam armáda, ktorá sleduje svoju agendu a my osobne nevieme, ako to celé dopadne, aké osoby sa presadia. Takže my chceme vidieť výsledok. To, to je vec niekoľkých mesiacov, to nie je dlhá doba, ale podľa môjho názoru vtedy by sme mohli posúdiť situáciu, aby sme rozhodli, čo spravíme na začiatku budúceho roku a Američania budú postupovať veľmi podobným spôsobom ako my. V mojom úvodnom výstupe som zabudol spomenúť pána Fasína, ktorý koná vo veľmi zložitej situácii. Bol vymenovaný vysokým predstaviteľom Solánom a má udržiavať pravidelné kontakty s azijskými štátmi, s Čínou, Indiou a ďalšími štátmi v regióne. Čo sa týka pôsobenia v, tom, te, v tejto oblasti, uskutočili sa viaceré stretnutia. On vlastne vytvoril takú, taký, taký pravidelný kalendár stretnutí. A my jednoducho neakceptujeme to, že by on prispel tomu, že prístup ASEANu je slabší. To určite nie je. situácia sa zmenila, keď Kurt Campbell, respektive Američania oznámili, čo on bude, ako on bude pôsobiť. A potom, keď sa povedalo, že my máme záujem o vzťahy na vysokej úrovni, ASEAN to považoval za zoslabenie, napríklad čo sa týka Singapuru alebo zástupcov Tajska. Videl som, že je tam určitý pocit, že EÚ je teraz už taká slabšia, mekšia. A ja som ich odrádzal aby, od toho, aby sa snažili zneužiť tento prístup. Ja by som nechcel nejako preceňovať tú myšlienku, že Čína považuje Barmu za komplikovaného partnera. Oni tam majú určité vzťahy. Čína investu, investuje, má záujem o rozvoj infraštruktúry a o plyn. To je určitá zabezpeka toho, aby armáda zvládala situáciu aspoň v pohraničných oblastiach. Čína je teraz v tej situácii. Myslím si, že Čína je celkom spokojná s situáciou, nepotrebuje sa zbaviť tej vlády, ktorú má v rukách armáda. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať jednu vec. Je veľmi zložité vyvodiť z toho závery, ale Nemali by sme mať veľké očakávania od týchto volieb. A keďže Európsky parlament požadoval nezávislú komisiu na vyšetrenie vojnových zločinov, musíme si uvedomiť, že každý diktátor na tomto svete by mal vedieť, že bude braný na zodpovednosť, sú na to určité metódy, a ešte čakáme, kým viac štátov sa pripojí k Medzinárodnému trestnému tribunálu a ja podporujem tento princíp zodpovednosti. To znamená, že parlament musí byť pevný a vyvíjať tlak, aby celá Európska únia pracovala v prospech eh, tejto vyšetrovacej komisie. Tie zločiny, ktoré sa udiali, sú skutočne šokujúce a neustále počujeme tie udalosti, ktoré by sa nemali stávať na našej planete. Ďakujem pekne všetkým, ďakujem pekne pán Rode, že ste aj prezentovali vašu knihu. Určite mnohí z vás majú záujem si prečítať, ako to bolo s diktátorom Barme. Ďakujem pekne. Teraz by som vám chcela navrhnúť, že prednesiem oznámenia predsedajúcej. Potom zasa uh sa presunieme k, téme, ktoré chce, k témam, ktoré chce dodať pani podpredsednička Andrikiene a potom prejdeme k téme e, výročnej správy a to je veľmi strategický nástroj Európskeho e, parlamentu, ak to tak môžem povedať, e, pokiaľ ide o zdieľanie ľudskoprávnych politík. A potom prebehne diskusia o iniciatíve z Západného Balkánu pod vedením pána Kukana. Včera eh, sa AFET eh, stretol s predstaviteľkou pani Rosalind Marsten, ktorá bola vymerovaná do pozície vysokej predstaviteľky pre Sudán. Osobne som ju stretla. Jej odbornosť, jej skúsenosti ma naozaj oslovili a veľmi ma presvedčila jej rozhodnosť, s ktorou chce bojovať za eh, ochranu ľudských práv, ich posilnenie v Sudáne. Takže myslím si, že to bolo veľmi správne. Takisto e, som stretla dvoch e, sudánskych e, ľudskoprávnych aktivistov, ktorí navštívili Európsku úniu a hovorili s rôznymi partnermi. Oni tiež veľmi dôverujú vymenovaniu Rosalind Marsden do tejto pozície vysokej predstaviteľky pre Sudán. Ešte čo si k Turkmenistanu. Všetci ste si vedomi toho, že Európsky parlament diskutuje e, o dohode o partnerstve a spolupráce e, medzi EÚ a Turkmenistanom a včera AFET diskutoval o návrhu správe pani Nikolaj. E, nastala široká dohoda v tom, že podvýbor bude venovať určitý čas predtým, než AFED príjme túto správu, aby aj náš podvýbor sa podrobne pozrel na ľudské práva a situáciu v, toj, v tomto ohľade v Turkmenistane a, a čo by znamenala táto zmluva o partnerstve a spolupráce, či by to podporilo ľudské práva alebo nie. Ak to tak môžem povedať, máme kvázi licenciu na zorganizovanie tohoto špeciálneho stretnutia. Bude to na programe našeho stretnutia nasledovného 14. oktobra aj so súhlasom spravodajcu. Mnohí z vás vyjadrili potrebu, podre, pozornejšie sa pozrieť na túto dohodu o partnerstve a spolupráci, pretože to bude ozaj precedent e, v tom, ako Európsky parlament dokáže posudzovať perspektívu podpory ľudských práv e, pri podnikaní ďalších krokov e, pokiaľ ide o spoluprácu s určitými krajinami, ktoré majú veľmi e, neblahú históriu ľudských práv. Takže treba využiť túto našu možnosť, ktorú máme ovplyvňovať chod vecí v parlamente, keďže je tu procedúra e, súhlasu, ktorá platí. Chcem tiež poďakovať pánu e, Albertínimu, predsedovi e, AFETu, ktorý nám dáva takúto možnosť. Potom nasledovne chcela by som spomenúť že ma vyzvali, aby som prehovorila e, e, v parlamentnom zhromaždení Rady Európy vo výbore pre ľudské práva a legislatívne otázky e, v Pilisi v Gruzínsku. A čoraz viac som toho názoru, že musíme užšie spolupracovať s výbormi tohto parlamentného zhromaždenia. Špecificky som hovorila s pánom Dick Martin, ktorý e, Eh, odviedol výbornú prácu v tomto výbore eh, k mnohým témam, pokiaľ išlo o prelety CIA, takisto nedostatok právnych eh, zábezpek proti porušeniam ľudských práv na severe Kaukazskej oblasti. Tiež by som chcela vám predložiť takú myšlienku, že by sme možno mohli zorganizovať spoločné stretnutie našich výborov. Máme totiž veľmi podobné agendy vo väčšine ohľadov. Tiež by som vám chcela povedať, že Rada Európy sa na nás obrátila s požiadavkou o našu podporu pri spoločnom akčnom pláne na tému e, e, Rómov, teda EÚ e a Rada Európy. Viete, že komisárka Reding podporuje túto myšlienku spolupráce. Treba si to uvedomovať, že opätovne je to otázka, kde Rada Európy má veľa e, skúseností, vedomostí a máme len dôvody vážiť si ich e, vynikajúcu prácu. Ak chceme teda vyriešiť dôležité e, problémy, môžem snať teraz dať slovo pani podpredsedničke Andrikiene, aby pokračovala v oznámeniach predsedníctva. Ďakujem, pani eh, predsedajúca. Rada by som upútala vašu pozornosť a pozornosť všetkých kolegov na eh, prípad Arima Abdelina, syna, eh, syna dôležito, dôle, dôležitého ujgurského aktivistu, ktorý je od roku 2006 vo väzbe a v, vo väzbe tyrany na základe rôznych nezávislých zdrojov z Číny Alim Abdrim e, utrpel, e, trpí vážnymi problémami zdravotnými a uka, e, nás ukazuje príznaky fyzickej i psychickej traumy. Orgány však problémom nenačúvajú, nedávajú mu lekárskú starostlivosť, ktorú by si zaslúžil a ak si situácia bude pretrvávať, e, hrozí mu e, smrť. Takže myslíme si, že by sme mali e, okamžite konať, aby sme tlačili na čínske orgány, aby sme vyžadovali od nich, aby sa k nemu nesprávali násilne, aby dostal potrebnú lekárskú starostlivosť alebo minimálne lekárskú návštevu. O tom snáď by sme mohli diskutovať. Ďakujem pani Andrikiene, hovorí pani predsednička. Obratíme sa určite na veľvyslanca. Na základe toho, čo sme si práve vypočuli, by som snáď dodala, že som videla veľmi zaujímavý dokument o pani e, Rebia Kadir, e, predsedničke Svetového kongresu Ujgurov. Tento týždeň tento dokument e, vysielali v Biškeku na Medzinárodnom filmovom festivale Premietanie však bolo prerušené, pretože kyrgyzské e, e, bezpečnostné zložky si mysleli, že to nie je dobrá, dobrý nápad. Myslím si, že e, to premietanie nakoniec nebolo úspešné. Ja som to nakoniec videla doma a bol to veľmi naozaj šarmantný dokument do tejto pani. V každom prípade si myslím, že sa na to môžeme pozrieť na teda problematiku Ujgurov. Teraz je na čase, aby sme dali slovo pánu Rinaldimu. On, on Uyghur, uh, thanks, Uyghur... Uh, Ďakujem. Pokiaľ ide o Ujgurov, rád by som povedal, že ako asi viete, Svetový kongres uh, Ujgurov práve ustanovil stáleho zástupcu tu v Bruseli, bude tu po niekoľko rokov, mnohí z nás ho už stretli a snad by bolo dobre e, pozvať ho, aby mal pred nami krátku prezentáciu e, tu pred podvýborom. Chcel som však povedať ešte čosi k výbornej iniciatíve e, týkajúce sa Turkmenistánu a vypočutia v tejto súvislosti. My sa totiž vždy sťažujeme, že nemáme skutočné nástroje na implementáciu politik ľudských, ľudských práv a postupy, dohody zastaviť tie, e, tieto činy. To je teda nástroj v našich rukách, ktorý musíme, e, s ktorým musíme manipulovať veľmi opatrne. Ja si myslím, že e, vypočutie by bolo dôležité pri e, rozhodovacom procese e, tohoto parlamentu mnohom to bude závisieť e, na tých daných expertov, ktorí prizveme. Je dôležité, je dôležité pracovať ruka v ruke so spravodajcom a je dôležité tiež zapojiť delegáciu pre Strednú Áziu a krajiny tohoto regiónu. Dôležité by však bolo tiež mať aj man, mandát pre rečníkov, ktorý, ktorých poz, e, prizveme na jednej strane z komisie i z nezávislých organizácií. Ich posudok skutočných zlepšení ľudskoprávnej situácie v Turkmenistane, ak sa do, do, dosiahne e, takáto dohoda, ak sa to ne, nezlepší, čo je moja pozícia, pokúsiť sa vyjednať určitú e, cestovnú mapu pre e, reformy a dohody e, týkajúce sa e, Turkmenistanu. Ak sa nám podarí dostať určité prvky tým či oným smerom, myslím si, že e, vypočutie môže byť veľmi užitočné. Ďakujeme, pán Rinaldi, a dúfam, že vás na tomto vypočutí uvidíme. E, zorganizuje sa 14. oktobra, takže naozaj e, plánujeme ešte zoznam rečníkov. Takže vítame tieto, tieto, tieto návrhy. V rámci našich možností samozrejme nemôžeme kompenzovať mnohé vysoko, vysoké náklady cestovania čože je to naozaj vypočutie ad hoc. Každopádne ďakujeme za vašu podporu. Takže teraz myslím, že by sme sa mali vrátiť k bodu číslo 5 a to je výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politika EÚ v tejto oblasti. Máme tu spravodajcu predsedničku, teda pani Andrikiene, ktorá pripravila návrh správy. To je jedna z príležitostí pre nás, kedy môžeme ovplyvniť budúcnosť e, politiky ľudských práv v EÚ, čo je zaujímavá etapa, nová inštitucionálna zmena. Takže, pani Andrikiene, máte slovo. Ďakujem. Budem hovoriť litovsky. metinio pranešimo projektą. E, Nuo praėjusios savaitės, penkt, per praėjusios savaitės penktadienį. Bohužiaľ, nie je tu litovská kabína, nebolo požiadané o tlmočenie do Litovčiny, z Litovčiny. Pardon. Povedali mi, že nie je tu litovské tlmočenie, hovorí pani predsednička, takže nie je možné použiť tento jazyk. To nie je moc dobré, takže čo urobíme? Vyriešime to, hovorí pani predsednička. Poprosíme pani Andrikiene, aby prešla zrejme do angličtiny, čo je jediný spôsob, ako pokračovať. Kto teda sedí v kabine číslo 15, pýta sa pani Andrikiene. Prepačte, musíme pokračovať v angličtine, hovorí pani predsednička. So, eh, dear colleagues... Takže, milí kolegovia, od minulého piatku máte návrh správy. Na nešťastie je len v angličtine. A teda e, od budúceho týždňa budeme mať e, všetky jazykové verzie, čiže na, e, termín na prekladanie pozmenujúcich návrhov je 7. október, to je piatok, budúci týždeň. Ale ešte pred letnou prestávok v rošenom predsedníctve som žiadala o viac času pre kolegov aj pre mňa, aby sme mohli predkladať pozmenujúce návrhy do tohto návrhu správy. Ak je to teda možné, tak prosím sekretariát aj pani predsedničku pod výboru, aby zmenili tento termín a dali nám čas aspoň čas aspoň do pondelka, ale do toho teda ďalšieho pondelka. Výročná správa o situácii e, v ľudských právach vo svete, tá, o ktorej diskutujeme dnes a tá, čo bola prezentovaná v mene výboru a rady, je to 11. výročná správa. Rada a komisia a my Európsky parlament e, vo svojom uznesení zvyčajne máme taký všeobecný prehľad našich činností v oblasti ľudských práv a demokracie. Je to jedenásta správa, ale môžeme povedať, e, že i tu bol nejaký značný pokrok dosiahnutý. Podarilo sa nám rýchlejšie reagovať na porušovanie ľudských práv v krajinách tretieho sveta, alebo sme efektívnejší teraz? Hlavný cieľ všetkých týchto správ je vyšetriť, hodnotiť a v určitých špecifických oblastiach aj poskytnúť konštruktívnu kritiku či už ide o európske činnosti v oblasti ľudských práv a demokracie, ale aj musíme poskytovať určité odporúčania. 1. decembra 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Obdobie príprav bolo veľmi dlhé. Podľa Lisabonskej zmluvy Európska únia sa stala právnickou osobou. Takže toto je veľmi dôležité keď ide o vstup do Európskeho dohovoru o ľudských právach, alebo keď ide o naše vzťahy, či právne akty a overovanie týchto aktov e, Európskym súdom pre ľudské práva. Kontext. Keďže táto výročná správa pokrýva obdobie od 1. júla 2008 do konca roka 2009. Tak prvá vec, e, čo ma napadne, keď hovoríme o tomto období, je napríklad vraždy um, novinárov v Rusku a v Mexiku. Je to prenasledovanie obradcov ľudských práv v Kube, Bielorusku, v Číne, práva žien v Afganistane, Iráne a tiež Barme. A veľmi jasný príklad je Sacharová cena. Každý rok máme zoznam nominantov, ale vieme aj to, že oveľa viac ľudí by malo byť na tomto zozname. Jednoducho nemôžeme pokryť všetkých tých, ktorí by by, mal, by malo medzinárodné spoločenstvo poznať, ktorí veľa obetovali na obranu ľudských práv, pretože Sacharovová cena je len jedna. Je to za slobodu myslenia a dochádza k veľmi vážnemu porušeniu ľudských práv vo svete. My musíme nájsť spôsob, ako toto riešiť. V Európskej únie Európska únia tiež nie je dokonalá, máme svoje problémy, ide o xenofóbiu, homofóbiu a mnohé ďalšie problémy. Čiže normy musia byť jednotné, nemôžeme mať jednu normu pre nás a druhú pre tých, ktorí sú mimo európskeho priestoru. Musíme si pozametať pred vlastným prahom, kým budeme poučovať ostatných. Ako brániť ľudské práva a posilňovať demokraciu. Pri mojej práci na tejto správe o ľudských právach a demokracii vo svete, tak eh, výzvy globalizácie boli pre mňa dôležité. Medzi nimi chcem spomenúť boj proti medzinárodnému terorizmu. Boj proti terorizmu nás vedie k hľadaniu nových riešení, ako zaručiť ľudské práva a slobody, ako zaručiť bezpečnosť našim ľuďom a neporušovať pritom ľudské práva. Ďalšia výzva je spojená s hospodárskou a finančnou krízou. Milióny ľudí e, na ňu doplatili a my musíme nájsť spôsob, ako týmto výzvam čeliť, ako zaručiť základné práva ľuďom, ktorých kríza ovplyvnila. A tretia výzva v mojej správe je spojená s klimatickými zmenami, tieto majú dlhodobé dopady na ľudské práva, hlavne v tých najzraniteľnejších skupinách spoločnosti v rozličných krajinách a tiež domorodé obyvateľstvo. Sú tu tiež nové fóra a nové formy pardon, porušovania ľudských práv A tu mám na mysli cenzúru internetu, keď hovoríme napríklad o Ujguroch, tak nepokoje v Urunči v júli 2009 jeden z dôsledkov alebo opatrení čínskych orgánov bolo zablokovanie internetu. A blogeri, ktorí sa snažili vysielať informácie o tom, čo sa deje. Niektorí z nich dostali doživotný trest, medzi nimi ženy. A teda sú vo vezeniach a ich e, tresty sú doživotné. Toto sú nové formy porušovania ľudských práv. Teda Moderné technológie sa používajú na tento účel. Toto je teda kontext. Musíme riešiť porušovania ľudských práv. Princípy mojej práce na tejto správe, ako zistíte, sú rozdelené do 12 kapitol, táto správa má 12 oddelených častí a prvá časť sa týka výročnej správy OSN o ľudských právach, potom je tam zmienka na medzinárodné fóra a činnosti EÚ e, na týchto medzinárodných fórach. Zvláštna kapitola, kde sa zmienujem o Rade OSN pro ľudské práva a všetkých činnostiach Európskej únie v tejto oblasti. Potom hovorím o európskych usmerneniach. A z... tu sa venujem aj e, trestu smrti, násiliu na ženách, mučeniu, obrancov ľudských práv doložky o ľudských právach, e, obchodné dohody, posilnenie demokracie a vonkajších vzťahov a podobne. Som e, v skupine EPP a pre mňa teda je tu jedna dôležitá vec a tá sa týka slobody náboženstva a viery. Čiže je tu vypracovaná osobitná kapitola na túto tému v správe a počítam v tejto oblasti s vašou podporou. Myslím, že táto správa alebo návrh správy je dostatočným priestorom pre vaše návrhy, pozmenujúce návrhy a teším sa na e, teda vaše príspevky. Naše, naša práca by mala smerovať k menovaniu a k ukázaniu prstom na krajiny, ktoré porušujú ľudské práva, kde je to viditeľné, kde je to veľmi jasné. V minulosti Európsky parlament mal uznesenia a výročné správy, kde boli oddelené kapitoly o regiónoch, o v jednotlivých krajinách, e, Čína, Rusko a podobne. A v mojej správe som sa rozhodla, že nebudem priamo menovať a ukazovať prstom, nebudeme tu mať tento geografický prístup, ale spomínam predsa len konkrétne krajiny ako veľmi jasný príklad porušovania ľudských práv. Takže to je všetko, čo som chcela povedať na úvod tejto diskusie a teším sa na vaše komentáre a rada odpoviem na vaše otázky, kritiku alebo návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne, Lajma. Váš prístup je veľmi systematický, to ma neprekvapilo a zamerali ste sa na kľúčové otázky, ktoré sa týkajú nášho pôsobenia v rámci navrhovania ďalšej stratégie Európskej únie v oblasti ľudských práv. Ako vy ste povedali, samozrejme je tam ešte určitý priestor pre politické skupiny a našich členov by prišli s ďalšími návrhmi. Mne sa veľmi páči táto štruktúra, ktorú ste zvolili. Teraz by som chcela otvoriť diskusiu a nasledovní členovia sú na väčšinskom zozname pán Howard, pán Prody, pani Kilnielsen, pani Gal a pani Vežia. Takže nech sa páči, pán <coughs> me. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, vždy tu v parlamente zaoberáme procesnými otázkami a tu musím povedať, že je takmer šokujúce, že e, tieto body, ktoré sme mali dlho na programe, nebolo možné, že ste mohli využiť váš materinský jazyk, to nebolo demokratické a preto bolo veľmi priateľské, že ste pokračovali, pokračovali vašej angličtine. Vaša angličtina je z môjho hľadiska výborná, ale samozrejme došlo k obmedzeniu vašich práv, to by som chcel povedať. A pevne verím, že sa k tomu ešte aj na záver vyjadríte. Toto je naša najdôležitejšia správa v tomto roku a tá myšlienka, že je to dispozícii vo všetkých jazykoch až v polovici budúceho týždňa, keď e, lehota pre pozmeňujúce návrhy je na začiatku týždňa, to je skutočne hrozné. Viem, že možno došlo k nejakým, nejakej chybe v rámci administratívy, pevne verím, že tak je, ale je to pani predsednička vo vašej kompetencii a pevne verím, že k tomu vyjadríte. Naša politická skupina bude veľmi nespokojná, ak bude nedostatočný čas eh, na, aj na dostatočnú diskusiu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené. Dobre, teraz dovolte, aby som dostal, sa dostal téme samotných ľudských práv. Máme tu kolegov, ktorí sa skutočne zaoberajú veľmi dlho toto tému. Táto správa je výborná, to nás vôbec neprekvapilo a gratulujem skutočne eh, k tomuto dobrému základu, s ktorým môžeme pracovať. Myslím, že náš podvýbor sa už roky snažil vytvoriť ten správny prístup tejto správe. Je tu snaha hodnotiť postoj Európskej únie k ľudským právam a nie ísť od štátu k štátu. To je dobrý prístup. Musím povedať, že samozrejme v prípade niektorých štátoch bolo tam pokušenie ísť trošku ďalej v rámci toho hodnotenia. Ja chápem, to nastáva každý rok a predložíme pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, budem veľmi disciplinovaný, nebudeme sa snažiť nejako výrazne meniť tú správu, budeme sa snažiť e, dodržať ten postup, ktorý ste popísali. To znamená, že aby tam nebola analýza na úrovni jednotlivých štátov. My, všetci hovorí, my vždy hovoríme rade a vysokej predstaviteľke, my sme chceli, aby Európska únia samozrejme mala určitý zoznam štátov, takto postupuje aj Spojené kráľovstvo. Snažíme sa prostredníctvom toho vyvíjať tlak, to je taký konkrétny nástroj na podporu ľudských práv vo svete. S mnohými vecami súhlasím v tejto správe, napríklad čo sa týka transparentnosti. Od švedského predsedníctva situácia zhoršila a preto podporujeme spravodajkyňu v tejto oblasti. Čo sa týka medzinárodného humanitného práva a ďalších vecí, tu tiež podporujeme to, čo spomenula spravodajkyňa. Ide o to, ako sa zachovajú jednotlivé predsedníctva, ako budú, budú bojovať proti násiliu na ženám, a v deťoch súhlasím s tým, čo napísala spravodajkyňa, čo sa týka usmernenia v oblasti mučenia bojovníkov za ľudské práva. Myslím si, že bolo by dobre ešte doplniť pár ďalších komentárov, čo sa týka implementácie, respektíve neimplementácie. Uvidíme, čo na to povie komisia. Ja som to teraz vnímal tak, že nebola tam systematická príprava eh, našich pracovníkov, čo sa týka tých usmernení. Takže ešte predtým, ako predložím pozmeňujúci návrh, poprosím vás, aby ste ma prípadne poopravili. Toto je bol dobrá cesta, ako nepracovať pracovať do budúcnosti, súhlasím s pravodajkyňou, čo sa týka doložky ľudských práv, bola súčasťou ďalších dohôd, musíme viesť dialog o ľudských právach. Sú tu určité priority parlamentu, takto viaceré programy, na ktorých pracujeme. Dôležité je, aby sme nielen kritizovali, ale skutočne ubítali aj veci, ktoré fungujú dobre, čo sa týka dialogov ľudských práv. Ide o kvalitu, nielen o kvantitu a pevne a vidíme, že, že rada nás v tejto oblasti sklamáva, takže dôležité sa zamerať aj na tento aspekt. Musím povedať, že nesúhlasím s tým, ako sa vyjadrala spokojnosť so systém GSP+. Podľa mňa je to určitý precedens tejto oblasti. Podľa mňa ten zoznam v rámci GSP Plus je nutné si prejsť, prepracovať a je nutné sa tým zaoberať. Čo sa týka tých troch oblastí, kde mali byť vykonané určité inovácie, kde by sa mala podporiť náboženská sloboda. Tu rešpektujem váš názor a váš, oso- váš osobný postoj, postoj vašej politickej skupiny. Toto sa týka nielen vašej skupiny EPP, ale naša politická skupina podporuje náboženskú slobodu. To je pre nás veľmi dôležité, to by som chcel povedať, aby to bolo jasné. Takže to nie je vôbec kritika pani Andrekiene. Mne sa páči aj ten váš návrh, ktorý sa týka cenzúry na internete. Myslím si, že to je dobrý prístup. A myslím, že máte pravdu. Dôležité je si uvedomiť, ako finančná kríza ovplyvnila situácia pri ľudských právach. To aj bolo veľmi dobré aj na toto sa zamerať. Teraz ešte pár všeobecných komentárov, ktoré sa týkajú našej skupiny. Opätovne tu máme problém s nedostatkom času. Začalo sa to vlastne v minulosti, ako bola vymenovaná Cathy Ashton, Európska únia, Rada pre ľudské práva. Nemyslím to posledné zasadanie, ale to predtým. Vieme, že aj tu na našom výbore neustále mám nedostatok času ale našo, napriek tomu sa musíme snažiť pracovať v tejto oblasti. Dôležité je sa pozerať do budúcnosti. Tá správa je dobre napísaná. Dôležité si uvedomiť, že mali sme mať referenčné hodnoty tam, kde by mali byť. Jednoducho niektoré veci sa opakujú každý rok. A preto by rada a vysoká predstaviteľka mali nám nás lepšie počúvať, aby sa, aby, aby sa to všetko zmenilo. Čo sa týka návrhu pani Andrikiene, sa týka jednotlivých politík týkajúcich sa ľudských práv a rešpektovania ľudských práv vo svete, otázky migrácie, tie by sa tam mali spomínať. Hmm Konec koncov vidíme, že v tom vašom návrhu je dobre vyvážený odsek o tejto téme, potom dôležité je boj proti terorizmu, dôležité je sa ešte viac zamerať na migráciu. Španielsko, španielské predsednictvo prišlo s viacerými prísľubmi, pričom zdá sa, že neboli splnené. Čo sa týka jednotlivých krízových oblastí vo svete, Spomínal sa Medzinárodná vyšetrovacia komisia, ktorá sa bude zaoberať vojnovými zločinmi. Dôležité dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. To sa týka napríklad aj Chorvátska. Tam sa dosiahol pokrok, to je veľmi dôležité. Dôležité posilňovať kapacity pre stíhanie vojnových zločinov. Čo sa týka Sri Lanky, podľa mňa je dôležité sa tým, prečo Európska únia sa tým nezabrala intenzívnejšie. Trošku ma schválil ten text, ktorý sa týka Goldsteinovej správy. To je tiež veľmi zásadné. Je to veľmi aktuálna téma. Mali sme to prijať na uznesenie EP. Určite politické skupiny sa môžu s vami stretnúť, môžeme sa tým zaoberať, aby to bolo vyvážené, aby to nebolo jednostranné. Som si istý, že to sa podarilo, vy budete otvorená. Čo sa týka humanitárnych kríz, mali sa zamerať viac na Demokratickú republiku Kongo. Bolo to na plnárke koniec koncom minulý týždeň. Vieme, ako sa tam vyvíja situácia, pre všetkým vo východnom Kongu, musíme prehodnotiť vplyv Európskej únie, musíme zabrať aj tým, čo tam robia medzinárodné sily, potom článok 74, Guantanamo. Myslím si, že mohli by ste byť taká prísnejšia, keď hovoríte o spoluprácu EÚ. 6 väzňov zatiaľ bolo prijatých 4 štátmi, preba 18 mesiacov. Nie som si istý, že toto je dostatočná spolupráca zo strany EÚ Mnohí by chceli viac. USA konečne začali konať správne. Bolo by dôležité sa aj týmto zaoberať, o tom diskutovať. Pozriem sa ešte moje poznámky. Chcel by som sa vás aj niečo spýtať. Týka sa to toho, do akej miery rešpektuje výročná správa Rady uznesenia EP sekretariat sa tým mal zaoberať. Neviem, či sa to vykonalo v tomto roku. Ak áno, môžete im povedať, kde to je uvedené, aby som to mohol prečítať. Ak to tam nie, mali sme o tom vedieť, lebo to bola dobrá vec v minulosti. Teraz som si to zatiaľ nevšimol. A na záver, taký všeobecný komentár. Táto správa je pre mňa veľmi dôležitá ako nástroj, ktorý podporuje dôveryhodnosť. Tu vlastne parlament hodnotí komisiu radu budúcnosti, e, diplomatickú službu v tom, čo vykonali, nevykonali a tak ďalej. Nie som si istý, že naša správa je tak spravená, že by sa tu jednoducho zdôrazňovala táto zodpovednosť. Bolo by dobré, keby na to ešte vylepšila pani spravodajkňa predtým, ako to bude na plenárku. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujeme, pán Hovic, za tento vyčerpávajúci komentár. A teraz má slovo pán Prody. Um, ehm, so... Ďakujem, pani predsedkynia. Súhlasím s faktami, Správa je to veľmi podrobná. Pani spravodajkyni ďakujem. Chcel by som len čo si doplniť. A to je podľa mňa nutné. Pokiaľ ide o panorámu ľudských práv. Pozadie je práve to, ktoré vidíme každý deň. Limitáta Nuž, takže je to obmedzenie, ktoré treba brať do úvahy a to výslovne, pokiaľ e, tu takéto e, obmedzenie je a takýto limit je, tak ja si myslím, že je základným právom e, každého človeka mať rovnaký prístup, zabezpečený rovnaký prístup k prírodným zdrojom. Pre súčasnú i budúcu generáciu to platí. Domnievam sa, že je to veľmi dôležité a malo by to byť tam výslovne e, začlenené medzi ľudskými právami. Myslím si totiž, že práve toto implikuje skutočnosť, že ak tieto zdroje sú obmedzené, ako aj sú, tak sa musíme naučiť že sme na sebe všetci, všetky krajiny vzájomne závislí. Krajiny sú na sebe závislé a mali by sme sa teda naučiť spravovať prírodné zdroje na základe konsenzu. Aby teda bolo zaručené, že každý človek na svete bude mať rovnaký prístup k prírodným zdrojom. To by malo byť zaručené aj pre budúce generácie. Takže ten problém e, vlastne vzniká veľa obecnejšie, než je e, uvedené v odstaci 84. A rád by som povedal, že práve aj vzťahovanie tejto otázky na aspekt, ktorý riešime veľmi často, teda disciplína, pokiaľ ide o produkciu skleníkových plynov. Sme teda v situácii, kedy sa nedostávame e, v tejto otázke k dohode. Myslím si, že to je práve preto, že tu neexistuje prístup založený na všeobecnej rovnosti. Práve preto si myslím, že tu musíme zohľadniť právo na rovnaký prístup k prírodným zdrojom. Ak využívame ovzdušie, ak teda spalujeme fosílne palivá, ak budeme využívať ovzdušie trvalo udržateľným spôsobom, tak to musí byť zaručené rovnakým spôsobom pre všetk, všetkých. A práve preto trvám na tomto prístupe. V rámci udržateľnosti musia mať všetci ľudia na svete rovnaké právo využívať tieto zdroje. Ak je tu nejaká udržateľná úroveň, tak si myslím, že je to tona CO2 na osobu na rok. Do tejto úrovne by mali všetci mať, ľudia mať právo využívať tieto zdroje zadarmo. To by malo byť zaručené. A je to teda príklad, uplatnenia princípu, ktorý podľa mňa je životne dôležitý. Práve tento princíp nám e, pomôže vymaniť sa zo slepej uličky z Kodane a predošlých stretnutí. Cancún snad prinešie nejakú e, perspektívu, ale pochybujem o tom. Pretože sme zatiaľ ešte neurobili túto doložku rovnosti. Navrhujem, aby toto všeobecné právo na rovnaký prístup k prírodným zdrojom, aby sa zahrnulo medzi ostatné ľudské práva a z toho samozrejme vyplývajú aj povinnosti povinnosť využívať tieto prírodné zdroje pri e, udržateľným spôsobom. Tu by mohol byť teda ešte ďalší aspekt, ktorý by sa dal rozvinúť. Teraz spolu s právami treba rozvíjať aj povinnosti. Pani Kiel Nielsen je ďalšou rečničkou. Ďakujeme pánu, pánu Prodimu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za túto správu, našej správodajkyni, teda ďakujem za túto správu, myslím, že je veľmi dôležitá. Čítala som ju v angličtine a dúfam, že sa mi dostane aj francúzska verzia, aby som mohla pracovať e, v našej skupine. Máme teda máme lehotu pre predloženie niekoľkých pozmenujúcich návrhov, hoci mnohé veci už odzneli a súhlasíme s mnohým, čo ste napísali. K tomu, čo povedal náš kolega ako ekológ, nebudem opakovať, čo povedal. Je to problém, ktorý bránime už mnohé roky, takže budem hovoriť len o veciach, ktoré ešte neodzneli. Pošlem samozrejme pozmenujúci návrh, ale k 57. k oceku o vraždách myslím, že musíme rozšíriť e, tie krajiny, ktoré sa to týka podľa mňa sa tu sústreďujeme na niekoľko krajín bývalého komunistického bloku a ja by som napríklad chcela, aby tu uh, boli odcitované napríklad Rwanda, ale pošlem pozmenujúci návrh. Uh, náš kolega podpredseda pre Rwandu bol uh, nedávno zavraždený napríklad, teda toto, pošlem pozmenujúci návrh, aby sme rozšírili túto otázku. Ďalší bod sa týka kapitoly 15 kde vyzývate, aby členské krajiny ratifikovali hlavný dohovor o ľudských právach OSN a Rady Európy. My navrhneme pozmenujúci návrh, aby sa tu doplnil rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a Európska charta pre minoritné jazyky. Ďalšie návrhy ešte prídu, ale chcela by som sa vrátiť k jednému bodu, ktorý ma naozaj rozrušil. Myslím si, že by sme sa mali vrátiť ku kapitole 31. Keď hovoríte o otázke správy Goldstone, ja to nechápem celkom dobre, čo to vlastne znamená, ale ja by som chcela, aby vaša správa pokryla obdobie od júla 2008 do konca roka 2009 a teda nám sa zdá nemysliteľné, aby v tejto správe sa nehovorilo vôbec o tejto udalosti, ktorá netrvala síce dlho, 22 dní bombardovania gazy, ale pod, na konci týchto dní bolo 1450 palestínčanov zabitých, hlavne civilov, 410 detí, 104 žien, 13 e, Izraelčanov, to boli ale hlavne vojaci, teda nemyslím si, že by sme mohli obísť tieto udalosti veľmi dôležité, ktoré sa odohrali v Gaze. A správa Goldstone je v tomto zásadná. A chcem povedať, že náš výbor bude monitorovať, e, a teda má naplánovanú nadväzdnú správu na správu Goldstone. Takže chcela som to povedať predložím písomný pozmenujúci návrh, hovorím to už teraz ústne. E, spomínate otázku v tejto kapitole o palestínskom území okupovanom Izrael, Izraelom. 11, približne 11 tisíc e, uväznených v izraelských väzeniach. Veľa z nich e, sú tínejdžery, alebo teda deti a nemôžeme zabúdať na túto otázku. Otázka ľudských práv sa týka tiež demokracie. Ide o jedinú demokraciu v regiónu, tak ale to je odôvod viac. Myslím si, že demokracia dosahuje rýchlejšie výsledky v rešpektovaní ľudských práv, takže veľmi chcem tento bod zdôrazniť. Musíme sa k tomu vrátiť a dúfam, že budeme mať lehotu na túto prácu, pretože chceme predkladať pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kilniu. Uh, Teraz ešte ďalší dvaja reční, rečníci, pani Berži a pani uh, Gála. uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Môžem vám len poblahoželať uh, Pani kolegyňa, je to veľmi komplexná a veľmi dobrá správa. Vieme, aké je veľmi ťažké hovoriť o kľúčových otázkach v tejto oblasti, pretože tá oblasť je veľmi veľká. Samozrejme, že je dobre, keď o tom e, diskutujeme a e, keď hovoríme o tom, ktoré veci by mali byť dôležitejšie, ktoré menej, štruktúra, na tej sme sa dohodli, to bolo dobré rozhodnutie z vašej strany a takisto riešenie, ako e, riešiť tieto otázky. Myslím si, že je to veľmi dobré. Myslím si, že je veľmi dôležité, pretože na začiatku odsekov 3, 4, 5 sa e, trvá na najdôležitejších veciach, ktoré sú v tejto oblasti v EÚ. Máme tu novú inštitucionálnu štruktúru, vonkajšiu službu. A keďže máme túto novú službu, je, to, je tu potom povinnosť uh, zaoberať sa týmito otázkami. Myslím si, že je veľmi dôležité to, čo povedal predrečník Howitt že nové, nové, všetci tí, ktorí budú e, pracovať v tejto novej štruktúre vonkajšej služby, by mali byť dostatočne zaškolení, aby dokázali sa vysporiadať s týmito úlohami. Je dôležité, že popisujete jasne to, že je tu situácia nová, tým, že pristúpila Európska únia k Európs- e, Svetovému dohovoru, e, dohovoru OSN o ľudských právach, e, Súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu, Štrasburgu je pre nás v tejto novej situácii veľmi zaujímavý. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vyzývali členské krajiny, aby ratifikovali dohovory, ďalšie dohovory Rady Európy, ale takisto by sme sa mali zaoberať výraznejšie e, e, orgánmi e, dohovoru SN, pretože to súvisí aj s skutočnosťou, že sme súčasťou charty. Takisto by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že tu má, že komisár OSN pre ľudské práva si otvoril kanceláriu v Bruseli, budú vykonávať množstvo práce a to je veľmi nápomocná reprezentácia tak by, to by som povedala, že tie najdôležitejšie práva, ktoré ste vyzdvihli, už to vy, vyzdvihuje absolútne odsúdenie a potrebu aktívnych uh, krokov proti využívaniu detí ako vo, uh, vojakov a takisto som prispela pozmenujúcim návrhom k téme najzraniteľnejších skupín, ktorými sú etnické menšiny. Sú tu konflikty, ktoré sa dejú um, za, zacielené na tie najzraniteľnejšie skupiny ženy, deti. Myslím si, že ste odviedli vynikajúcu prácu, len vám blahoželám. Ďakujeme pani Gal a teraz pani Beržia. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem sa pridať k tomuto, čo povedali moji kolegovia a síce to, že naša kolegyňa nemôže hovoriť svojou materčinou. V tomto parlamente podporujeme kultúrnu a jazykovú diverzitu, hovoríme, že materčina je zásadná otázka, možnosť vyjadriť sa v materčine je zásadná a myslím si, že to platí pre Európsky parlament tak, ako pre akéhokoľvek občana Európskej únie. Nebudem teda hovoriť o potrebe prekladov. Podľa mňa je škandál, že nemôžeme mať preklad tejto správy, aby sme pracovali za dobrých podmienok a ak k tomu ešte tá lehota pre pozmenujúce návrhy nám bráni v práci. Podľa mňa to sú naozaj limity toho, čo môžeme prijať, hoci viem, že Podmienky práce sú niekedy ťažké, nie je to výčitka, ale táto správa je dôležitá, pretože je to poprvýkrát, kedy v rámci nového mm, kádra, teda fungovania inštitúcií, sa tomuto venujeme, musíme mať čas na túto prácu. Súhlasím s prístupom e, našej spravodajkyne. Budem hovoriť, e, teda prejdem to rýchlo, ale veci chcem postaviť trochu do iného uhla. Čiže dôvody, prečo súhlasím, tie preskočím, hoci som rada, že sociálne hospodárske práva dávate na také významné miesto. Ja za to roky už bojujem. Musíme pre tieto práva vytvoriť to primerané miesto, pretože inak nemá zmysel hovoriť, že bránime univerzalitu ľudských práv. Súhlasím s vami aj v tom, že musíme si pozametať najskôr pred vlastným prahom, lebo jedine takto môžeme mať univerzálnu koncepciu ľudských práv. Ale myslím si, že teda nebudem sa vrácať k tomu, čo povedali už moji kolegovia. Chcela by som len vymenovať veľmi rýchlo, aby naša predsednička mohla pracovať na nasledujúcich bodoch povedať niekoľko vecí. Škoda, že nehovoríme o politike susedstva. Minulý týždeň sme o tejto otázke hovorili. Politika susedstva sú partnerské dohody privilegované, ktoré máme s niektorými krajinami, ktoré obkolesujú EÚ. Situácia ľudských práv v týchto krajinách teda musí mať osobitnú pozornosť. Len jeden príklad, aby som sa vyhla polemike. V Líbii, čo sa deje, nie je priateľné. Čiže väčšie miesto pre krajiny Mašreku a Magrebu, nielen pre tie, ktoré zvyčajne, na ktoré ukazujeme prstom, musíme mať globálny pohľad na túto otázku, mohli by sme citovať politiku eh, Izraelu v mimovládnych organizáciách, napríklad Tunisko, pokiaľ ide o obrancov ľudských práv. Celá séria príkladov, ktorá by možno túto správu urobila takou vyvaženejšou. Vždy je riziko dávať príklady, pretože keď dáte príklad, tak sa vytvára nerovnováha. Podľa mňa musíme byť veľmi pozorní a eh, spôsobe, akým tieto príklady citujeme. Napríklad hovoríte o ženách v Afganistane, to je škandál, ale veľa krajín vo svete majú, má takúto škandaloznú situáciu. Čiže spôsob prezentácie príkladov si vyžaduje väčšiu pozornosť. Ja som ateistka som teda laického vyznania z historického, v historickom zmysle slova pre Francúzsko, čiže obrana e, náboženskej slobody, viery, e, právo veriť či neveriť. Som pripravená brániť všetky osoby, ktoré majú náboženské vierovýznanie a sú obete diskriminácie kvôli svojej náboženskej viere ale pod podmienok, že sloboda veriť a sloboda neveriť e, budú mať rovnakú váhu, pretože vo svete sú desiatky ľudí, ktoré sú obete diskriminácie preto, že vyjadrujú svoju, svoje názory a síce hovoria, že neveria a to je rovnako dôležité brániť jeden aj druhý tábor. K terorizmu Nesúhlasím celkom s vašim prístupom. Myslím si, že boj proti terorizmu viedol k mnohým e, chybám. Začína sa to teraz hovoriť, pretože právo na bezpečnosť je zásadným právom. Umožnilo napredovanie v niektorých veciach, ktoré nie sú priateľné. Akýkoľvek už kontextu je, brániť ľudské práva znamená, že za každých okolností nám musí na nich záležať a nesmieme privilegovať jedno v prospech druhej. Teda zasa tá známa rovnováha. Hovoríte, mm, nemyslím si, že v správe je to takto formulované, ale hovoríte, že finančná kríza dáva niektorým veciam väčšiu váhu. Ja s tým nesúhlasím. Napríklad v rámci Európy, vo Veľkej Británii, v Spojenom kráľovstve milióny libier sa vynaložili preto, aby uh, boli e, videokamery na celom území tejto krajiny. My, keď pracujeme na tejto otázke, tak vieme, že toto nie je dobrý nástroj boja proti terorizmu. Upokojuje to obyvateľstvo, umožňuje to niekedy nájsť vynikov, ale toto nie je zdrojom bezpečnosti pre občanov. Čiže možno keby sme peniaze lepšie využili, tak by sme boli efektívnejší a zároveň chránili našich občanov. Mali by sme tiež hovoriť o dôsledkoch migračnej politiky v EÚ. Je to dobrý spôsob, ako si pozametáme pred vlastným prahom. Nemôžeme e, vyhnať milióny migrantov za takých podmienok, hovorím teraz o Líbii a iných, bez toho, že by sme si my, Výbor pre ľudské práva, položili otázku, čo sa udeje potom. Podľa mňa to nie je priateľné a toto musíme zdôrazniť ešte tri poznámky konkrétnejšie. K Iráne hovoríte o delikventoch, tínejdžeroch. Niektorí tínejdžeri sú e, a maloletí sú odsúdení. Uvediem námi príklad. Jeden 16-ročný bol odsúdený za sodomiu, nevie, čo sa vôbec stalo. Napriek tomu môže byť odsúdený na smrť. Maloletý to je nepriateľné, aj keby bol delikvent. Uh, Čiže odsudenie maloletých na smrť, akýkoľvek je kontext, je nepriateľný. E, cena Sacharov minulý rok to bolo zvlášť zaujímavé. Jedna z osôb, ktorá dostala Sacharovú cenu, bola uväznená hneď potom. Nemôžeme povedať, že Európsky parlament e, sa nejak veľmi snažil, aby sa aby bol oslobodený. A posledná vec, chcela by som, aby sme prikladali dôležitosť spolupráci s Radou Európy, ako ste to povedali. Ja s tým úplne súhlasím. Ako dôležitá je spolupráca s OSN. Toto musí ísť ruka v ruke, musí to byť na e, rovnováha. Prepačte, že som hovorila tak dlho. No, more, mhm. <clears throat> Neviem, či vy ste boli všeobecnejší vo vašich uh, komentároch než kolegovia. Mám len trošku problémy, pretože chceme dať priestor eh, aj našim kolegom k, téme Západného eh, Balkánu čo skoro, Teraz pani Jiménez a potom Európska komisia a potom spravodajkyňa. Ďakujem, budem veľmi stručná, pretože viem, že nemáme veľa času. V prvom rade by som chcela poblahoželať pani spravodajkyni za jej vynikajúcu správu je veľmi pozitívne zameraná. To však neznamená, že nie je nekritická. Ide o konštruktívnosť kritiky. Sme tu na to, aby sme vybudovali svet, ktorý bude dodržiavať ľudské práva, aby sa to všetko stalo realitou. Mňa osobitne zaujíma kapitola, ktorá sa venuje násiliu na ženách. Osobne si myslím, že je veľmi dobre spracovaná mal by sa klásť väčší dôraz na situáciu mnohých žien v Európe. Situácia žien, ktoré na základe náboženských či kultúrnych príčin žijú v otroctve, pre ne je veľmi zložité výjsť von. Často vidíme prípady mladých žien v krajinách, kde žijeme, ktoré boli zavraždené preto, pretože chceli zmeniť svoj život. Je dôležité, aby sme pomenovali rôzne mimovládne organizácie, ktoré sa snažia bojovať za práva týchto žien, ktoré sa snažia o to, aby, eh, aby tieto ženy opustili eh, rodiny, v ktorých sú zastrašované a žijú v otroctve. Ďalšia kapitola, ktorá ma zaujala, sa týkala ľudských práv a boja proti terorizmu. Som rada, že ste sem zahrnuli niečo také dôležité, čo sa môže týkať všetkých nás Chcela by som však povedať, že vždy, keď sa hovorí o terorizme a je to v súvislosti s ľudskými právami, tak e, e, sa to spája aj s určitými predsudkami. My vždy skôr e, sa zastávame toho útočníka a toho agresora. Málo kedy nepomenujeme obeď. V boji proti terorizmu je dôležité, aby, bola tiež uvedené, aby boli uvedené práva obetí. Na tie často zabúdame. Mám tu na mysli Európsku chartu práv obetí proti terorizmu. Mohli by sme tu o nej hovoriť. Taktiež je dôležité odsúdiť aj vlády, ktoré spolupracujú s medzinárodným terorizmom a ktoré neodsudzujú teroristov vo svojich krajinách a ktoré naopak naopak teroristov financujú, napríklad pomocou únosov. Myslím si, že je to dôležitá zmienka. Tiež by sme mali hovoriť podľa mňa o Kube. Je dôležité tu spomenúť, že kubánsky disidenti, ktorí boli propustení, musia žiť v exile a nemôžu sa vrátiť do svojej rodnej krajiny bez toho, že by boli uväznení. Treba teda trvať na tom, aby boli prepustení všetci väzni svedomia. To je všetko a ďakujem za vašu skvelú správu. Ďakujeme pani Jiménez. A teraz zástupcovia, Euró... veľmi stručne prosím, zástupca Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, snažil som sa byť, budem sa snažiť byť stručný. V mene komisie by som chcel v prvom rade poblahoželať pani Andri Kiene za veľmi dobre štrukturovanú správu, za veľmi komplexnú správu, veľmi by som chcel podčiarknúť to, čo povedal pán Havit a čo tvrdí už po celé roky. Parlament využíva túto správu na to, aby e, vykonával dozor e, nad inými európskymi inštitúciami, čo robia e, v oblasti ľudskoprávnych politík vo vzťahu k tretím krajinám. Snáď zo pár veľmi e, stručných e, poznámok e, k niektorým vašim bodom. Odsek 12, ktorý hovorí o politických prioritách individuálne krajina od krajiny. Tu by som chcel vám naznačiť, že sa presúvame týmto smerom, že totiž naozaj pracovná skupina Rady Kohom bude hovoriť o takom modely, ako by sme v budúcnosti e, vytvorili správy o individuálnych krajinách, pokiaľ ide o oblasť ľudských práv a verím, že e, od budúceho roku začneme s určitou sériou pilotných krajín, aby sa toto rozbehlo. Pokiaľ ide o odsek 13 a otázky benchmarkov a posudzovanie, už to bol bod, ktorý nadnesol e, kolega Howitt, ktorý sa stiažoval, že ešte stále, teda my, európske inštitúcie, ešte stále sme neprišli s benchmarkami a parametrami na meranie úspešnosti alebo neúspešnosti našich eh, krokov v oblasti ľudských práv. Musím povedať, že veľmi dobre viete, aké ťažké je vytvoriť benchmarky. Je to naozaj veľmi ťažké, ale my ako Európska komisia e, robíme hodnotenie politiky ľudských práv, vrátanie finančných nástrojov, ktoré k tomu patria, mali by byť k dispozícii, ak teda plánovanie napreduje dobre, ak všetko je v poriadku, niekedy v lete na budúceho, budúceho roka. Toto by bola potom dobrá príležitosť vrátiť sa k tejto otázke benchmarkov a index Mm, takých um, ukazovateľov. Pokiaľ ide o bod 54, chcel by som o, ľud- o obrancoch ľudských právach, tak tu by som chcel povedať, že nemáme celkom jasno vo formulácii tohto odseku, čo sa myslí vytvorením interinštitucionálnych nástrojov pre obranu ľudských práv. Ani nemáme jasno v tom, čo sa myslí v poslednom riadku pod vytvorením mm, mechanizmu, ktorý by meral efektívnosť usmernení. Chcel by som odporučiť, aby sa táto formulácia možno revidovala, možno by to bolo potom jasnejšie, čo sa tu má na mysli. A v rovnakom oceku ešte by som chcel doplniť, že Európska komisia vytvorila fokálne body pre obrancov ľudských práv mimo EÚ, nie v európskych inštitúciách a orgánoch, ale delegácie mimo členských krajín, e, teda misií tam, kde sa na tom dohodlo. Bod 59, návrh analýzy ľudských práv pre neeurópske krajiny, ktoré s, má, s ktorými máme obchodné vzťahy. Myslím si, že pani Andrikieneho Tu má na mysli rozšírenie, prípadné rozšírenie dopadovej štúdie, hodnotenia obchodných dohôd, ktoré momentálne sú obmedzené ako je, na veci, ako je napríklad environmentálny dopad. Toto by mohlo byť objasnené teda mohlo by sa to objasniť. A posledný bod, 76. Viem, že tento bod e, možno vyzerá inak zo strany parlamentu a z našej strany, rady aj komisie. Málo pokroku, pokiaľ ide o dialog o ľudských právach a konzultácie. Nie je možné očakávať, že dialog o ľudských právach a konzultácie povedie k rýchlým výsledkom. Toto je stredno až dlhodobá perspektíva na dosiahnutie tohto cieľa, zaangažovať krajiny, dosiahnuť zmenu v postoji. A máme e, určité úspechy, ktoré sme v tomto ohľade dosiahli. Mohli by sme o tom diskutovať podrobnejšie pri nejakej inej príležitosti, ale je to samozrejme výsada parlamentu hovoriť e, všeobecne o sklamaní alebo nedostatku pokroku. Prepačte, pán Timans, ale máme naozaj málo času, čiže poprosím vás, aby ste to uzavreli. Zaangažovanie občianskej spoločnosti chcem len pripomenúť, že máme seminári pre, semináre o ľudských právach pre občianske spoločnosti a tie sú pravidelné nie je to systémové, ale robia sa veľmi často z principiálneho hľadiska s týmito krajinami. A posledná pripomienka, výzva niektorých členov parlamentu, pokiaľ ide o školenie personálu. My sme vyškolili stovky štátnych zamestnancov v rade, sekretariate rady, eh, v komisii o ľudských právach máme špeciálne školenia trikrát e, ročne, ale dodatočná snaha je potrebná pre školenie delegácií v budúcnosti. Takže toľko na záver a chcel by som vyjadriť svoje ocenenie práci pani Andrikiene za to, že vypracovala výborný návrh správy. Ďakujem. Ďakujem Európskej komisii a teraz e, spravodajkenia vidí, že si ceníme spôsob, akým štrukturoval svoju správu. Hlavné obavy, ktoré som si všimla, sú tie, že je tu potrebná väčšia rovnováha, keď sa spomínajú jednotlivé krajiny. Pán Prody a pani Kiel Nielsen spomenuli práva, ktoré sa týkajú životného prostredia, spravodajkyňa to už sama spomenula, klimatické zmeny, možno ešte niečo iné. Menšiny, medzinárodná trestná spravodlivosť, viac pozornosti Severnej Afriky, Strednému východu a možno aj tomu, ako parlament formuloval svoje stanovisko k správe Goldstone. To by tiež pomohlo. A k migrácii príklad politiky, kde Európska únia nedodržiava svoje vlastné záväzky v ľudských právach. A týmito slovami sa obracam na našu spravodajkyňu, pretože budeme určite spolupracovať ešte lepšie, aby tie výsledky boli ešte lepšie ako ten návrh. Thank you. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv musím povedať, že skutočne sa zotavujem z toho nedorozumenia všetky poznámky som mala po litovsky a keď máte prezentovať návrh správy a musíte prejsť do angličtiny, bolo to náročné. Očakávala som, že aspoň dnes budeme mať niekoho, kto by tlmočil z litovčiny. Že prepačte, je mi lúto, že som možno sa nevyjadroval dostatočne jasne, keď som mala úvodnú prezentáciu. Ďakujem pekne vám všetkým za vaše komentáre a pripomienky. Zaznamenala som si všetko, čo ste povedali. Richard, ďakujem pekne za priateľské slova a za to, že vlastne už dlhú dobu pôsobíš v tejto tomto podvýbore tie otázky, ktoré spomínal ako GSP+, systém, sloboda význania, finančná hospodárska kríza, to spomínali aj ďalší kolegovia. Samozrejme otázky migrácie a boja proti terorizmu. Samozrejme práva obetí, násilie na ženách, to spomínali viacerí, prístup k prírodným zdrojom, budem na tom pracovať a určite spoločne nájdeme spôsob, ako to vyriešiť tej správe, ako to celé vyvážiť. Ja som sa snažila byť čo najotvornejšie, aby som tam zahrnula čo najviac vecí. Je to samozrejme moja správa, ale je to zároveň aj naša spoločná správa, bude to uznesenie Európskeho parlamentu, takže takto som tomu pristupovala. No a na záver pevne verím, že naša pani predsednička navrhne iný dátum pre predloženie pozmeňujúcich návrhov a potom ešte krátka informácia. Budem mať diskusiu pri okrúhlom stole s mimovládnymi organizáciami, ktoré zastupujú rozličné organizácie. Bude to budúci týždeň, ešte vám to bude oznámené v najbližších dňoch. Tí z vás, ktorí majú záujem si vypočuť komentáre mimovládnych organizácií, samozrejme, bude to v útorok asi o pol druhej. Ďakujem pekne zastupcovi Európskej komisie za jeho pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za správu. Medzičasom my sme si prediskutovali eh, tú vašu nespokojnosť eh, s tými lehotami. Dovolte, aby som povedala, že našim cieľom je mať rozsiahlu diskusiu o otázkach ľudských práv na plenárke v decembri a jednoducho Chceme to dovtedy stihnúť. Zároveň chcem pôsobiť veľmi transparentne. Politická skupina spravodajkyne si zobrala veľa času, kým vymenovala spravodajcu, takže tam sme stratili trošku čas. Mohli sme preložiť tú lehotu, pôvodne to bolo 7. oktobra, mohli sme to predložiť o jeden týždeň, ale ak teda akceptujete, že pozmeňujúce návrhy budú predložené po, anglu, po anglicky alebo francúzsky. Môžeme to preložiť, a teda preložiť tú lehotu až do 14. oktobra do 12. čo by znamenalo plus jeden týždeň. Neviem vám jednoducho ponúknuť nič lepšie, takže buď toto alebo nič. Toto je jediný spôsob, ako môžeme to stihnúť do decembrovej plenárky v rámci tejto správy. Nech sa páči, pán Havit aby som vám trošku pomohol. Čo sa týka ostatných jazykov, ja vychádzam z toho, že ostatní naši kolegovia, ktorí chcú predložiť pozmejúce návrhy, tak tí, ktorí to chceli pôvodne do piatku, tak môžu to samozrejme aj dovtedy preložiť. Ja by som bol rád, keby vlastne bola táto možnosť. Áno, myslím, že by to bol dobrý kompromis v tejto zložitej situácii, takže tí, ktorí chcú využiť iné jazyky, mali by ich predložiť v rámci toho pôvodného kalendára, takže do 12. 7. oktobra a potom angličtine, francúzštine až do 14. Takže takto to je. Ďakujem pekne za spoluprácu. Prepáčte, ja som francúzska a mňa sa to veľmi týka, ale nie je možné jednoducho požadovať, aby všetci mali dôležité zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých našich členov. Ja toto považujem za škandalózne. Jediné, čo vám môžem navrhnúť v tejto súvislosti, je, že ja to e, otvorím to tému o druhej na rozšírenom predsedníctve, môžeme to tam riešiť. Žiaľ, nemôžem vám ponúknuť nič lepšie a myslím si, že pán Howitt prišiel s návrhom, ktorý je veľmi rozumný, takže prejdeme si to na rozšírenom predsedníctve teraz, keďže máme o druhé zasadanie rozšíreného predsedníctva, musíme skončiť o 12.30. Chcela by som sa ospravedlniť, že namiesto jednej hodne o iniciatíve REKOM, ktorá je veľmi dôležitá a Európske parlament ju podporil, máme iba pol hodinu. Poprosím vás o pochopenie, Jednoducho teraz sme diskutovali o najdôležitejšej správe v tomto roku. Pevne verím, že to, zhodnať, zhod, že to akceptujú všetci rečníci a že skrátia svoje príspevky. Aby sme nemuseli znížiť počet tých, ktorí môžu vystúpiť. Chcela by som sa poďakovať pánovi Kukanovi, ktorý je náš kolega v podvýbore, že upriemil našu pozornosť na iniciatívu REKOM a na jej ciele. REKOM je skrátka regionálna komisia pre hľadanie pravdy a riešenie vojnových zločinov. Chcela by som sa poďakovať aj pánovi Pierovi Merelovi, ktorý je riaditeľom komisie v rámci DG rozširovanie a ktorý bol v kontakte s parlamentom a pracoval na tejto iniciatíve. Ak sa nemýlim, tak v rámci tejto iniciatívy išlo o to, že vojna v bývalej Jugoslávii viedla k umrtiam stovky tisíc ľudí, niekoľko milión ľudí bolo presídlených, ešte je tam veľký počet, počet nezvestných, je to obrovská tragédia pre ich blízkych, sú tam stále ešte neodhalené masové hroby a sú tam neobjasené iné zločiny. zločiny. je iba jeden e, z príkladov. Teraz ide o to, či politické elity v daných štátoch chcú spraviť významný pokrok smerom k zmiereniu. My by sme chceli zdôrazniť, že toto je veľmi dôležitá iniciatíva aj pre Európsky parlament a je to pod záštitou pána Kukana, ktorý je e, predsedom delegácie pre vzťahy s Albánskom, Bosnou, Hercegovinou, Srbskou, Čiernohorou a Kosovou. Dnes budeme mať výmenu názorov a môžem vám prislúbiť, že sa uskutoční ďalšie kolo. Ďakujem, že ste prišli a ďakujem pekne aj vám, pán Kukan. Máme tu množstvo hostov, ktorí sa zúčastnia tohoto podujatia. A teraz by som chcela poprosiť, aby pán Kukan predsedal tejto výmene názorov, ktorá bude trvať pol hodinu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je mi veľkou cťou a radosťou, že môžem privítať medzi nami ctených hostí z iniciatívy REKOM. Keďže mám málo času, budem skutočne iba veľmi stručný. Pri úvodnom slove, aby som dal rečníkom viac času. Na úvod by som chcel povedať, že chcem privítať to, že vy ste prišli sem do, do Bruselu. To nebolo pre vás jednoduché, myslím, politická, vlastne ako z politického hľadiska, aj z administratívneho hľadiska. A boli tu rozličné problémy, štrajky a tak ďalej, takže bola to veľmi zložitá cesta, ale napriek tomu ste dnes tu. Takže skutočne vás vítam. Namiesto jednej hodiny máme teraz 30 minút. Vidíte, že ani život v Bruseli nie je jednoduchý, rovnako ako vaša cesta sem. Naša pani predsednička už spomenula, o čo vlastne ide pri inici- tejto iniciatíve. Má veľmi dlhý názov, ale vlastne veľmi dobre charakterizuje ten obsah tej iniciatívy. Podľa mňa to vystihuje veľmi dobrým spôsobom. Chcel by som zdôrazniť reprezentatívnosť tejto iniciatívy, lebo sú tam zastúpené takmer všetky štáty regiónu a tu vidím, že je tu veľká vôľa spolupracovať v rámci týchto veľmi citlivých otázok. Potom, čo sa týka medzinárodného kontextu, to je tiež veľmi dôležité. Je to ďalšia významná iniciatíva. Ide tu o oblasť dočasnej spravodlivosti. Je to proces zmierenia, ktorý môže byť porovnaný napríklad s podobnou komisiou, ktorá sa nachádza v Južnej Afrike a zaoberá sa tiež zmierením. REKOM je združenie mimovládnych organizácií, organizácií, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami a takto vytvorili nezávislú komisiu štá, štátu bývalej oslávie. Pevne verím, že dnes začíname dialog tu v Bruseli a že budú ďalšie podujatia, ktoré sa budú zaoberať tými cieľmi, ktoré ste si vydali. Regionálne zameranie tejto iniciatívy je veľmi dôležité Jednoducho tie zločiny boli na regionálnej úrovni. Každý štát má svoje zvláštnosti, štát, každý štát v regióne. A ďalšia téma je identifikácia zločincov ako jednotlivcov, aby sa predchádzalo nejakému zovšeobecňovaniu zločinov a aby sa neobviňovali celé štáty a národy. Toto je opätovne veľmi citlivá oblasť. Takže aby som to tak zhrnul, REKOM je pre mňa iniciatíva, ktorá je jedinečná, je to proces od dola nahor na západnom Balkáne, ktorý si zasluhuje pozornosť Európskeho parlamentu, Európskej komisie a samozrejme to znamená aj podporu, dlhodobú podporu dám slovo našim hostom a chcel by som poprosiť, pochopte tú situáciu, v ktorej sa nachádzame a buďte podľa možnosti čo najstručnejší. Ak by bolo možné, že by ste vystúpili na dve minúty, bolo by to veľmi dobré. Ak prekročíte stanovený limit, nebudem taký diplomatický, použijem toto kladivko, nebude sa, nebudem hádzať po vás, ale použijem ho na to, aby som naznačil, že ste Prekročil stanovený čas. Tak najprv by som dal slovo pani Nataše Kandič z, z, z z Centra pre humanitárne právo. Hvala najlepšie, eh, gasuđo predsedávajúča. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem eh, pani predsedajúca, vážený pán pred, eh, spolupredseda Kukan. Takisto, pán Mirel, chcem poďakovať za túto vynikajúcu iniciatívu s cieľom prezentovať našu iniciatívu REKOM. E, REKOM je lokálnou, regionálnou odpoveďou na našu lokálnu potrebu vysporiadať sa s minulosťou. Naša iniciatíva je pokusom reagovať na e, možnosť e, tú opciu E, uzavretia Medzinárodného súdneho tribunálu pre zločiny bývalej Jugoslávie a e, hľadanie pravdy v e, súvisejúcej s bývalou republikou Jugoslávia. Všetci vieme, súdne procesy sa zameriavali na zločincov, na páchateľov. Takisto viete, že e, vysporiadanie sa s vojnovými e, zločinmi, keď sú to národné súdne procesy, je tu určitá dimenzia, určitá politická národná dimenzia. A pri e, vytvorení tejto iniciatívy sme chceli prekonať tieto objektívne i subjektívne obmedzenia procesov. Chceli sme solidaritu v post-juhoslovanských spoločnostiach kolegyňa môže hovoriť viac o podpore, ktorú máme. Máme podporu, musíme vyjadrovať našu, našu odovzdanosť, odhodlanie. Máme regionálne orgány, ktoré, alebo regionálny orgán, ktorý sa zameriava na obete. Chcem ešte raz poďakovať, je to výborná podpora, výborná možnosť pre nás eh, na to, aby som vám aby sa náš projekt pre, prezentoval tu pred Európskym parlamentom. Ďakujeme za váš vstup a po prechápanie pre našu časovú situáciu. Ďalej nasleduje Vesna Teršelič eh, z Chorvátska. Ďakujem veľmi pekne. Eh, podpora pána Merela a Európskeho parlamentu je pre nás veľkou podporou a určite budete pokračovať v podpore. Dúfam v to v budúcnosti. E, naša činnosť v regióne sa rozširuje. Máme viac ako 900 e, e, organizácií a jednotlivcov, ktorí nás, ktorí nás podporujú, ľudskoprávne štruktúry, ktoré iniciovali tento projekt, takisto organizácie, Eh, väznených, eh, eh, zmiznutých. Ďalej máme organizácie, ktoré nás podporujú s radou veteránov. Ďalej takisto náboženské organizácie, takisto nás podporujú organizácie pána Josipoviča, prezidenta Chorvátska, takisto prezident Srbska pán Tadžič a e, dúfame, že sa e, aj politické strany, parlamenty pridajú k nám, pretože je to dôležitý čas, kedy e, sa snažíme šíriť našu kampaň, pripravujeme fóra v Zagrebe a neskôr v Sarajeve. Očakávame takisto podporu parlamentov našich krajín. 1. júna e, budúci rok bude naša iniciatíva prezentovaná vládam, parlamentom a prezidentom krajín, aby oni mohli e, nastoliť ustanoviť ten, tento výbor, túto iniciatívu. Hovoríme o tejto myšlienke už od e, roku 2006, ale e, komisia sa môže zostaviť len e, vládnymi štruktúrami a potom bude teda vzájomná dohoda o vytvorení komisie. Hovoríme takisto o štatúte, o ktorom, o ktorom diskutujeme, pripravujeme ho kto bude členmi, organizačná štruktúra, určité e, pravidlá fungovania, máme malé stretnutia, konzultácie, e, kde sa zúčastňuje asi 30 až 70 členov a potom máme väčšie fóra, kde sa zúčastňuje 200 i viac účastníkov. Ďakujem za vašu pozornosť a podporu. Ďakujeme. Ďakujeme. A teraz dávam slovo pani Dženána Karub Družko z organizácie Asociácia novinárov Bosny a Hercegoviny. Ďakujem. E, e, veľká časť práce e, v Bosne a Hercegovine znamená výzvu pre kapacity našich súdnych dvorov, pretože toľko individuálnych, konkrétnych zločinov sa udialo. Dajú sa z, z, dá, dá sa stanovovať len tzv. súdna pravda. My potrebujeme však komplexnejšie informácie na to, aby sme sa mohli vysporiadať s minulosťou. Ako náhle sa udeje toto, Bosna a Herco, Hercegovina už nebude môcť túto činnosť robiť sama, nie bez skutočnosti z Belehradu či Zahrebu, pretože treba zohľadňovať to, čo sa dialo vo vojne. Nemáme všetky skutočnosti, v oktobri e, máme voľby, uvidíme, kto bude pri moci, budeme hovoriť s týmito ľuďmi. A čo by ale mohlo byť problémom v Bosne a Hercegovine, stále tu máme určitú rezistenciu, určité popieranie e, vojnových zločinov. Premiér Republiky Srbskej stále tvrdí, že e, v Srebrenici nebola žiadna genocída, takže budeme potrebovať veľa sily veľa podpory naprieč všetkými zúčastnenými stranami. Ďakujeme. A teraz e, pán Sudbin Musič z, z asociácie väzňov e, Priedor 92 Bosna a Hercegovina. Ďakujem. Volám sa Sudbin Musič a budem hovoriť o našom združení väzňov Priedor 92, e, ktoré združuje tých, ktorí prežili tie najhoršie koncentračné tábory po druhej svetovej vojne. Je to združenie, ktoré podporuje tú spomínanú iniciatívu. E, čo však chcem dnes povedať je nie e, o tejto organizácii, že existuje, ale že do akej miery spoločnosť e, v Bosne a Hercegovine sa, sa postav, postavilo k minulosti. Možno hovoriť o, o holokauste išlo o tak povediac továreň na smrť, e, ktorá sa nachádzala na našom území. E, bol k tomu proces v Den Hagu. V Halo 30 za jednu noc bolo zabitých množstvo ľudí a bolo to pôvodne, e, bola, to, bola to pôvodne továreň, kde sa malovali auta, ďalej Trnopole, kde boli väznení ľudia, ktorí boli vyhľadovení na smrť. Dnes tam je e, pamätník. Chcem hovoriť alebo prehovoriť k Európskemu parlamentu v tom, že Bosna a Hercegovina e, ľudské, ľudské e, práva ešte naďalej si vysoko ceníme a je tu množstvo ľudí, ktorí sa vracajú do krajiny, posledná fáza eh, etnických čistiek. Nuž, treba povedať, že potrebujeme regionálne eh, činy na to, aby sme sa vysporiadali s minulosťou, akokoľvek je bolestivá. Ak chcete eh, Bosnu a Hercegovinu v EÚ, pán Kukan, určite nechcete veľké demonstrácie o 5 či 10 rokov.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 Ďakujem pekne, ďakujem za túto príležitosť hovoriť pred Európskym parlamentom o spoločnej iniciatívy a ďakujeme za vašu podporu, ktorú ste vyjadrili. Je to jasné uznanie snahy, ktorú sme venovali doteraz, ale aj s tým, aby sme pokračovali a čelili výzvam pred nami. Chcela by som povedať, že toto je veľmi komplexná a ambiciozná úloha vytvorenie rekomu, ale Identifikovali sme veľmi dôležité, teda dosiahli sme veľmi dôležitý úspech a chcela by som to ilustrovať na príklade Čiernej hory. V minulosti sme čelili takmer 20 rokov pred eh, tým, ako začal fungovať rekom, veciam, ktoré ukazujú, že regionálna odpoveď na tieto otázky je jediná, ktorá veci posunie vpred. Na druhej strane sme získali podporu parlamentu Čiernej hory. Všetky parlamentné skupiny podporili túto e, iniciatívu, ktorá podľa nich je veľmi dôležitá pre implementáciu konkrétnych vecí v nasledujúcom období a tiež je tu podpora ďalšieho rozvoja a táto politická podpora sa teda bude týkať aj iných krajín. Ďakujem. Ďakujem pekne za váš, za váš príspevok a teraz poprosím pána Dragana Pievača zo Združenia rodín, e, e, ktoré majú teda hľadaných e, ľudí alebo ľudí, ktorí boli zavraždení z krajiny zo Srbska. Ďakujem pekne za to, že ste si našli čas, aby ste si vypočuli naše slova. Niekoľko slov k obetiam. Aj obete podporujú rekom. Je to nevyhnutná iniciatíva a chcem povedať, že moja matka, ktorá bola zavraždená strašným spôsobom, keď mala 66 rokov, veľmi často hovorila, že tí hluchy práve odmietajú počúvať Týka sa to Srbska a Chorvátska, kde je veľmi ťažké tieto veci počúvať a aj keď sa načúva, tak uh, oni počúvajú iba o svojich vlastných obetiach. A teda ďakujeme, že ste si našli trpezlivosť vypočuť nás všetkých. Nie je to náhodou, že takáto iniciatíva a takáto diskusia je v Európskom parlamente teda prišli sme sem do Európskeho parlamentu predtým, ako sme boli prijatí v parlamente Srbská a Chorvátska. Ďakujem pekne pánovi Pievačovi a teraz má slovo Svetlana Vukovič z Centra pre zodpovednú demokraciu Luna Rudo v Bosne a Hercegovine. Chcela by som poďakovať za to, že ste nám dali priestor predstaviť naše iniciatívy moje združenie je členom e, koalície REKON. Toto je iniciatíva, ktorá sa snaží o vytvorenie regionálnej komisie pre e, zisťovanie faktov e, vážneho porušovania ľudských práv dokázalo, že za posledných 15 rokov väčšina z našich krajín mala etnický prístup a národný prístup. Tieto národné komisie neviedli k dostatočným výsledkom. Je veľmi dôležité mať národnú stratégiu, tie, táto je potrebná, ale nestačí a preto tento regionálny prístup v Bosne a Hercegovine je taký dôležitý. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz by som chcel dať slovo pánovi Gordonovi Bosanacovi z Centra Premiera demokraciu z Chorvátska. Ďakujem pekne, pán Kukan. Počuli sme niekoľko argumentov, prečo Rekom je dobrý pre občanov Západného Balkánu. Chcela by som povedať niečo o dôležitosti Rekonu nielen pre Západný Balkán, ale aj pre Európsku úniu. Celý proces rozšírenia E, smerom na západný Balkán má e, špecifický aspekt. E, skôr či neskôr tieto krajiny, ktoré len veľmi nedávno prešli veľmi negatívnymi vojnovými skúsenostiami, sa stanú členskými krajinami. Toto chýba v politike rozšírenia prostredníctvom stabilizácie, asociácie. Prečo je to dôležité pre členské krajiny EÚ? Pretože skôr či neskôr občania Európskej únie budú čeliť mnohým obetiam alebo pripoja sa k nim mnohé obete konfliktov e, na Západnom Balkáne, čiže budú k vám bližšie a podobne. Prístup týchto krajín do Európskej únie to neznamená, že len obeti sa stanú členmi EÚ, ale aj pachatelia zločinov keďže justičná kapacita v našej krajine nebude schopná ich všetkých načas potrestať. A ďalší argument, okrem histórie konfliktu na Balkáne, to nie je len história e, konfliktov, ktorú na Balkáne máme. Stane sa histori- toto sa stane spoločnou históriou EÚ, aby sme mohli hovoriť o týchto konfliktoch, musíme mať fakty. A tam vidím e, vážnu možnosť e, príspevku e, dokumentovania týchto faktov, týchto udalostí. Preto si myslím, že je dôležité teraz, keď táto iniciatíva prichádza pred e, parlamenty jednotlivých krajín a má dôležitú politickú e, podporu, aby táto politika bola veľká. Ďakujem pekne za vaše prehlásenia a teraz e, posledným rečníkom, našim hostom je pán Avní Melenica zo Združenia 22. maj Kosovo. Ďakujem pekne za to, že ste nám dali príležitosť prehovoriť. Som členom rodiny Melenice Ehm, mali sme mnohé obete počas vojenských konfliktov. Krajina, z ktorej prichádzam, má veľmi ehm, zlú históriu. 22. mája 1999 mnohí občania z toho mesta, odkiaľ pochádzam, ehm, zmizli a doteraz sa hľadajú. Len veľmi stručne, ako obeť vojny, musím povedať, prečo si myslíme, že táto regionálna iniciatíva je veľmi dôležitá, pozitívna a dobrá pre vojnové obete. Jeden z argumentov, prečo to tak je, je ten, že je potrebné nájsť týchto hľadaných, pretože vieme, že mnohí v Kosove boli zavraždení a ich tela sa uh, dajú nájsť eh, vlastne na území celého Balkánu. Preto je dôležité mať presné čísla. Nedávno tu došlo k takémuto zneužitiu eh, čísel, eh, bol zlý údaj o obetiach a všetky tie vedomosti o zločinoch sú determinujúcim faktorom. Dôležité je tiež vydať svedectvo o tom, čo sa v Kosove udialo v celom Kosove. Ďakujem znovu za podporu a iniciatíva je samozrejme veľmi pozitívna a je to pre nás veľký stimul. Ďakujem. Ďakujem pekne našim všetkým hosťom. Chcem im vyjadriť uznanie za to, že svoj čas využili veľmi efektívne, povedali to podstatné a vaše posolstvo bolo veľmi jasné. Teraz poprosím pána Eira Mirela, ktorého by som rád nazval otca e, tohto projektu, pretože tam sa zrodila táto myšlienka a môžem vám povedať, že on sám sa veľmi aktívne angažuje v tom, aby sa táto návšteva vôbec uskutočnila. Takže pán Pierre Mirel, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Kukan. Myslím, že to je vlastne moja povinnosť. Ak dovolíte, tri krátke pripomienky. Ja som pevne presvedčený, že iniciatíva REKOM je skutočne nevyhnutným e, doplnením trestného stíhania e, z vojnových zločinov zo strany Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu. Dôležité je takýto prístup z dola nahor, Dôležité je poskytnúť plnú podporu zo strany tak vlád, ako aj parlamentov v regióne. Pravda, zodpovednosť a zmierenie, to je to, čo musí výjsť zo samotného regiónu. Ak to má mať pretrvávajúci účinok. To znamená, že samotné štáty musia prekonať e, to, čo bolo v minulosti a musí sa to vykonať na všetkých úrovniach. Na úrovni vlády, občianskej spoločnosti, ako aj súdnictva. Preto my poskytujeme podporu, podporujeme iniciatívu Rekom v plnej miere a preto toto podujatie dnes v Európskom parlamente je také dôležité. A chcel by som vyjadriť moju vďačnosť vám, pani predsednička, vášmu výboru, ako aj vám, pán Kukan. Chcem sa poďakovať za plnú podporu e, voči tomuto podujatiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz otváram diskusiu. Ako prvý rečník vystúpi kolega Zoran Thaler je zo Slovenska a je veľmi aktívny v regióne. Aj inde, nech sa páči. Chvála, drahý kolega Kukan. Chvála... Ďakujem pekne, pán kolega Kukan. Izraziti svoje občudovanie i podporu. Chcel by som vyjadriť a skutočne moju vďačnosť a ocenenie. Myslím si, že dnešný deň je veľmi dôležitý bez pravdy nebude budúcnosť a nebude ani žiadne zmierenie. Musím povedať, že stále vieme príliš málo, čo sa týka faktov z minulosti. To znamená, že musíme konať tejto oblasti, musíme vplývať aj na médiá a na príslušné orgány v našich štátoch, aby prišli s pravdou. Koľko generácií to bude trvať, kým sa vytvorí, tak povediac, spoločná história z tých hrozných časov. Koľko generácií si to bude vyžadovať, aby sme napísali spoločné knižky o tejto histórii. Vieme, že Nemecko a Francúzsko toto zvládli po strašnej vojne, po strašných vojnách, svetových vojnách. Taliani a Slovinci. My sme vlastne už tej prvej fáze pracujeme na spoločnej histórii, na krvi prelievaniach počas storočí. Západný Balkán aj v iných oblastiach, tam všade je potreba mať európske zmierenie a to sa týka predovšetkým regiónu Západného Balkánu. Musíme podporovať takéto iniciatívy, aby sme mali viac priestoru, potrebujem viacej prostriedkov na to, aby sme mali konať. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Much, uh, my... Ďakujem pekne. A teraz dám slovo rečníkom na minútu. Pani Jiménez. Quería agradecer a todas las personas que han venido a estar hoy aquí con nosotros. Quería decirle... Ďakujem pekne som veľmi rada, že toľko našich členov tu ostalo. Ešte aj teraz. Sme veľmi radi, sme si mohli počuť aj vaše príspevky. My samozrejme pozorne, pozorne počúvame, keď hovoríte o zmierení. Toto je pre nás veľmi dôležitá téma. To znamená, že stále sa musíme zaoberať tak obeťami, ako aj tými páchateľmi. Dôležité je hľadať mier, to ale neznamená, že zabudeme na pravdu ten jediný mier, ktorý môžu akceptovať obete, pochádza z práva spravodlivosti. Ja? Ďakujem pekne, pani Veržia. A ja by som sa chcela pridať k tým poďakovaniam vám. Najskôr, že ste zrealizovali toto vypočutie. E, vy ste prišli a ľutujem, že sme vám nemohli venovať viacej času. Ja patrím k ľuďom, ktorí si myslia, že pravda je zásadná pre vybudovanie budúcnosti. Takže blahoželám k vašej práci, k vašej odvahe vám blahoželám. Sme veľmi citliví na tieto otázky. Máme prístup, ktorý je relatívne podobný k všetkým týmto veciam môjmu kolegovi, keďže ja som francúzska, musím povedať, že Francúzsko a Nemecko a možno viac Francúzsko ako Nemecko potrebovali veľa času na osvetlenie svojej minulosti. Ešte stále to nie je celkom jasné ani vo Francúzsku. O to viac to platí k alžírskej vojne, ako možno k druhej svetovej vojne, čiže treba na to čas, nesmíme sa vzdávať, strácať odvahu a je potrebné myslieť na ten cieľ, lebo jedine tak sa nám podarí budúcnosť vybudovať. Much, Pán Howitt. Um, Pán Kukan, je to obmedzený čas, ale vaša práca je výborná a všetci rečníci, musím povedať, že si cením, že ste prišli, je to veľmi dôležité. A len otázku by som chcel položiť v Chorvátsku. Viedol som podvýbor pre ľudské práva. nepoložím otázku, hovorí rečník, ale chcem len vytvoriť e, našu všeobecnú podporu k vašej práci, k tomu, čo robíte a o čo sa snažíte. A posledné slova má e, dáma, pani Ibrisavič. Teda, koristit ću svoj jezik po prvi put, ja mislim o mojih sedam godina u Europskom parlamentu, neću koristiti tako puno vrijeme da ponavljam se... Poku... Použijem materčinu prvýkrát v Európskom parlamente. Nebudem opakovať to, čo už odznelo. Chcela by som len vyzvať podvýbor pre ľudské práva a výbor pre zahraničné otázky, aby podporili túto iniciatívu a predložili ju ako jeden bod programu pre jednu diskusiu. Toto ukazuje dôležitosť eh, prejsť všetky otázky v oddelených častiach. Ja som utečenkyňa z Bosny a Hercegovina Eh, som členkou výboru AFED ako zástupkyňa Švédska, ale chcela by som zopakovať to, čo všetci už povedali a zdôrazniť znovu, že musíme to prejsť oddelenie po častiach. Ďakujem pekne, to bolo posledný príspevok, myslím, že vám musím poďakovať za intenzívnu debatu a tým, ktorí by ste sa chceli stretnúť s našimi váženými hostiami, tak bude tu príležitosť medzi druhou a treťou sa s nimi stretnúť, budú k dispozícii v, stretnúť, v miestnosti 6B na 6. poschodí v budove Henry Spák. Ďakujem pekne a slovo dozdávam našej predsedníčke. Ďakujem a dovolte mi povedať, že vaše, váš projekt má neoceniteľnú hodnotu, ale pre nás je to model, ako tak tieto regióny sa vyrovnali s minulosťou. O tretej budeme hovoriť o e, tranzitnej spravodlivosti v Argentíne a mne sa veľmi páčilo, ako ste sa zjednotili medzi sebou v takýchto bolestných otázkach a tá história je bolestná, takže poučme sa z vašej skúsenosti, vysvetlíme to aj iným ľuďom, ktorí potrebujú mier, spravodlivosť a zmierenie. Ďakujem, stretneme sa o tretej a bude tu rozšírené predsedníctvo o druhej. Veľa úspechov.